15 11. Dear colleagues, Vážení kolegovia, takže započali by sme. Veď čas beží. Začneme bodom číslo 1 a to je schválenie programu. Viaceré skupiny žiadali, aby bolo odložené hlasovanie týkajúce sa bodov 20, 21, 22 na našom programe, takže hlasovanie môže byť odložené na e, štvrtok 14. januára a pritom by sa zachovalo hlasovanie na počas januárového plena, plenárneho zasadnutia, e, teda 25. januára. No a treba si uvedomiť, že e, preberieme si to dnes, ak teda nie sú námietky voči tomuto doplňujúcemu návrhu, bez námietok voči tomuto doplňujúcemu návrhu môžeme považovať program za schválený. Je schválený a prejdeme na bod 2, oznámenia predsedajúceho. E, takže po, popolnejšie zasadnutie nášho výboru 14. januára bol zrušený a bude mimoriadne zasadnutie v Štrásburgu vo štvrtok 21. januára od 9. do 11.45 a bude sa hlasovať medzi iným vo veci niektorých e, naliehavých otázok. Máme dnes tlmočenie k dispozícii v 21 jazykoch a dokumenty e, boli k dispozícii prostredníctvo mechanizmu e-meeting a e, toto zasadnutie je vysielané na web streamingu. Prejdeme na bod číslo 3 a to je e, diskusia s našim pánom komisárom Carmenu Vela. On, v jeho gestii sú otázky životného prostredia, námornej politiky a rybolovu v rámci balíka obehového hospodárstva. Poprvýkrát budeme mať príležitosť diskutovať e, e, ohľadom tohto balíka. E, pán komisár bude mať priestor približne 10 minút a potom otvoríme e, rozpravu, e, kde sa budú môcť vyjadriť zastúpené politické strany. Pán komisár, máte slovo. Ďakujem, Giovanni. E, vážení kolegovia, dámy a páni, pekné popoludne. Ďakujem za poskytnutý priestor na predstavenie toho balíka obehového hospodárstva. Je to balík, ktorý zostavila komisia. Som poprvýkrát rád u vás e, v dis- e, na diskusii. Je to prvý balík svojho druhu. A so záujmom som si vypočul pripomienky Európskeho parlamentu v čase e, predstavenia návrhu tohto balíka 2. decembra prezentoval ich podpredseda komisie. Úvodom chcem uviesť dve poznámky. Prvá poznámka sa týka celkového rozsahu tohto balíku. Pôvodný balík bol stiahnutý, pretože e, bol považovaný za príliš, príliš úzko koncipovaný. Teraz sme rozšírili e, e, túto politiku a vlastne týka sa všetkých otázok, ako meniť teda E, správanie sa spotrebiteľa, venuje sa produktovému dizajnu a týka sa celého toho obehu, e, nielen tých záverečných fáz spotreby. Vzýšiel z procesu konzultácií či v rámci komisie, tak aj medzi zainteresovanými stranami, no a samozrejme medzi komisiou a Európskym parlamentom. Komisia bude prezentovaná celou komisiou, nie jediným generálnym riaditeľstvom, pretože sa týka hospodárstva, obeho hospodárstva ako takého. Takže e, pozostáva z opatrení e, ekonomických, ale aj doplňujúcich a obsahuje mnoho úloh a zadaní s konkrétnymi termínmi. Druhá poznámka e, sa týka ambicioznosti, miery ambícií, e, ktoré sa skrývajú za týmto balíkom. E, budem hovoriť o tom, ako sme úroveň ambícií navýšili. Balík, ktorý navrhujeme, má ponúknuť reálne výsledky pre každého e, e, reálneho občana. A to je bez pochyby silná stránka tohto balíka. A e, tam to predstavuje ambície, nielen ašpirácie, ktoré majú len písomnú podobu. E, takže e, pozrime sa e, dnu do tohto balíka, rozbalme ho, tak povediac. Určite poznáte ten celkový kontext. Tento balík obeho hospodárstva predstavuje oveľa viac ako len to, čo je nevyhnutné z hľadiska ochrany životného prostredia. Ide aj o to, aby sme prírodné zdroje oveľa rozumnejšie a efektívnejšie využívali obehový model je jediný zmysluplný pre e, Európsku úniu e, vo všeobecnosti a pre jednotlivých aktérov e, taktiež v podstate tu nejde o to, či chceme mať obehové hospodárstvo, my ho chceme mať, ale rozmieniame nadrobné v tomto balíku jednotlivé kroky, ktoré je nevyhnutné podniknúť, ak to chceme dosiahnuť. Potrebujeme ambiciozný a komplexný rámec, ktorý zabezpečí obehové hospodárstvo, ktorý umožní prechod na takýto obehový model. Tento rámec e, e, reaguje na akčný plán, ktorý obsahuje e, hlavné priority nášho snaženia. A tento model pokrýva celý životný cyklus materiálov aj produktov, čiže produktový dizajn a cez výrobné procesy, e, e, cez e, rozhodnutia a spotrebu na základe vyššieho stupňa informovanosti, potom efektívny manažment a opäť sa to vracia do tej výroby toto je zároveň podporené príslušnými finančnými nástrojmi a e, stratégiami. E, všetko teda začína, tak povediac, e, za, e, tým, začína tým návrhom, tou koncepciou. Produkty musia sa jednoduchšie vyrábať, rozoberať, skladať a recyklovať. A na to reaguje náš rámec pre ekodizajn. design E, takisto formulujeme kritéria týkajúce sa elektronických displejov. E, musíme si uvedomiť, e, že zmeny v dizajne môžu priniesť obrovské dopady a to e, za minimálnych, často aj nulových nákladov navyše. Je potrebné mať také nástroje, aby občania mohli príjmať informované rozhodnutia. Na základe nášho prieskumu môžeme konštatovať, že spotrebitelia chcú byť lepšie informovaní a potrebujú lepšie informácie. E, e, trvácnejšie e, upgradovateľné produkty sú lepšie pre spotrebiteľa aj pre životné prostredie ako také. Preto komisia už reviduje označovanie energetickej účinnosti, takisto aj sa venuje pozornosť životnému cyklu produktov ta, mm, takisto aj dobrovoľné označovanie je predmetom revízie a označovanie európskym, e, európskou ekoznačkou pre, prechádza revíziou. Zároveň sme aj prepracovali metodiku, ktorá má slúžiť na lepšie meranie a posudzovanie efektívnosti produktov z hľadiska dopadu na životné prostredie. Takisto chceme e, takýmto spôsobom efektívnejšie reagovať a bojovať proti neopodstatneným e, e, nárokom a žalobám. Jednoducho e, chceme sa popasovať so e, zastaro, zastaro, zastaro, Chceme bojovať určenie proti tomu, aby sme mali zastaralé zariadenia a postupy. My e, úzko spolupracujeme so spotrebiteľskými združeniami. Verejné za- zaobstarávanie e, predstavuje už 20 e, európskeho HDP, čiže je to veľmi silný nástroj. Preto chceme, aby verejné inštitúcie viac vychádzali z kritérií obeho hospodárstva pri svojom nákupu Európe a zaobstarávaní. E, budeme revidovať kritéria pre verejné zaobstarávanie na základe zelenej voľby. E, e, keď podpredsedovia komisie prezentovali tento balík začiatkom decembra. Venovali sme pozornosť tým e, kľúčovým požiadavkám e, zmien vzťahujúcich sa na odpad. Vieme, že v, v odpadovom manažmente e, máme čo doháňať. Prieskum z roku 2012 poukázali na to, že len 20 odpadu bolo recyklované. 37 E, vlastne musel byť likvidovaný. A my týmto spôsobom prichádzame o veľmi cenné zdroje. Viac využívame, a priam zneužívame e, e, prírodu a prírodné zdroje. Preto je potrebné e, zasadiť nový rámec a angažovať viac súkromných aj verejných aktérov, aby sa zasadili o o trvalo udržateľný rozvoj. Chceme, aby odpad, aby odpad bol viac recyklovaný, aby e, sa minimalizoval objem skládok a chceme takisto aj zefektívniť e, pôsobnosť e, zariadení na čistenie odpadových dôd a takisto aj recykláciu odpadov. Dlhodobým cieľom je značne znížiť počet skládok na komunálny odpad. Veľmi dôležitá je revízna klauzula e, v tomto balíku, ktorá zavezuje komisiu, aby e, v horizonte roku 2025 e, revidovala kritéria. Cieľ týkajúci sa zníženia skládok je záväzný, len 10 komunálneho odpadu môže skončiť na skládkach. Tento cieľ alebo smerné číslo sa viaže na horizont 2030. Už nebude možné e, vytvárať skladky e, e, a zaplňať ich triedeným odpadom. Vylepšené metódy výpočtu štatistiky o recyklácii s tým, aby sme mali rovnaké podmienky, presné údaje a jednoduché systémy e, podávania e, správ. E, taktiež máme ekonomické nástroje pre lepšie odpadové hospodárstva, ako aj povinnosť znižiť objem potravinárskych odpadov a znižiť odpady v oblasti priemyslu, ťažby, výstavby. Povinnosť presadzovať jednoznačné pravidla mm, v oblasti opätovného využitia a povinnosť e, opätovne e, využívať textíly, e, nábytok a elektroniku. Minimálne požiadavky v oblasti vylepšenia konštrukcie a prevádzky systémov zvýšenej zodpovednosti výrobcov, rozšírenie povinnosti separátneho zberu bioodpadu, odpadu E, vyjasnenie si e, právnych základov vedľajších výrobkov a zjednodušenie e, výkazníctva s tým, aby sme menej zaťažovali malé a stredné podniky. A teraz by som sa chcel sústrediť na tie odvetvia, ktoré sa stretávajú s so osobitnými problémami. Toto treba riešiť adresne s tým, aby E, interakcie medzi jednotlivými e, fázami cyklu sa zohľadňovali pozdĺž e, celého hodnotového reťazca. Začnem z odpad, potravinárskeho odpadu. Viem, že nás to všetkých znepokojuje. Z ekonomického a sociálneho hľadiska je nepriateľné to, že tak veľa potravín sa využíva nehospodárne. Zhruba 30 e, e, v Únii a po celom svete verejnosť e, je proti tomu. V septembri OSN schválilo zámer o polovicu znížiť potravinársky odpad v prepočte na jedného obyvateľa. Európska únia členské štáty sú odhodlení naplniť tento cieľ. To je teraz náš spoločný cieľ E, hovoríme o tom, čo všetko môže robiť Európska únia v oblasti svojej kompetencii, vrátanie aj e, e, termínov konečnej spotreby, čo nie vždy správne chápu spotrebiteľa. Voláme po členské štáty, aby konali tam, kde majú svoje kompetencie, počnú s výrobou, malou obchodom, reštauračnými zariadeniami, dokonca aj v, domácich, v domácnostiach Budeme spolupracovať s členskými štátmi, so všetkými zainteresovanými e, pozdĺž e, celého potravinového reťazca, aby sme naplnili ten, tento cieľ. Chceme spolehlivo e, kvantifikovať a pochopiť, čo všetko tvorí potravinársky odpad a s tým, aby sme dosiahli stanovené cieľy a o polovicu znižili odpad na jedného obyvateľa. Ďalšia oblasť sa týka plastov tu potrebujeme e, e, bezodkladne konať. Prečo využitie plastov v Európskej únie sa stále narastá a menej ako 25 zberaného plastu sa recykluje a zhruba 50 e, končí v skládkach. Už som poznamenal predtým, že tento legislatívny návrh zvýši existujúce cieľové ukazovateľa pre komunálny e, odpad a e, plastový odpad s tým, aby sme znižili e, podiel plastov, ktoré končia v skladkách. To znamená, že miera recyklácie plastov sa musí zvýšiť. Avšak nestačí, aby sme mali dobré zámery. Musíme konať a akčný plán v tomto smere bude nápomocný aby sme e, podporili e, ekologické konstrukcie a posilnili e, štandardy kvality pre sekundárne suroviny vrátane plastov. Napriek špecifickému prístupu k plastom komisia pripraví špecifickú stratégiu v oblasti plastov pozdĺž celého reťaca hodnoty budeme e, e, si všímať e, prítomnosť nebezpečných chemikálií a budeme sa venovať celému životnému cyklu plastov s tým, aby sme zabezpečili skutočne obehový prístup. Bolo by rozumné, keby inovačné, konkurencieschopné, recyklovateľné a bezpečné plasty v budúcnosti pochádzali z Európskej únie. A tým sa dostávame do odpadu e, v oceánoch. Príliš veľa plastov e, končí v oceánoch a z viacerých dôvodov e, vrátania nových medzinárodných záväzkov ktoré podporuje Európska únia v e, oblasti udržateľných e, cieľov. Chceme e, výrazne znížiť objem odpadu do roku 2025. Chceme postupne odborovať ukladanie v skladkách a zvýšiť mieru recyklácie. Komisie bude konať konkrétne vo vzťahu k eh, námornému odpadu eh, vo svojej strategii pre plasty v obehovom hospodárstve. Už sme rozbehli práce s tým, aby eh, naše cieľy v oblasti redukcie námorného odpadu sa do roku 2020 znížilo o 30 Záverom, kolegovia, by som chcel stručne sa vyjadriť ohľadom mm, rámca, ktorý mm, bude tomu pomáhať Máme e, e, viacero opatrenie vrátanie horizontu 2020 Európskeho, Európskej investičnej banky FC a štrukturálnych fondov. V rámci programu Horizont 2020 e, ide o veľkú iniciatívu v hodnote 600 50 miliónov eur e, e, v rámci programu Priemysel 2020 e, v obehovom hospodárstve. Regionálne programy budú presadzovať zmeny v teréne, budú podporovať investície do separácie odpadu a recyklácie. Do roku 2020 5,5 miliardy eur sa vynaloží na projekty odpadového hospodárstva Taktiež vysielame jasný signál o tom, že štrukturálne fondy sa budú používať iba na financovanie e, e, vyšších e, vrstiev hierarchie odpadu. To znamená, že budeme menej investovať do spaľovania a skladok, pokiaľ to nie je odôvodnené. Taktiež e, budeme podporovať e, e, aktivity súkromného sektora. Komisia bude podporovať žiadosti do Európskeho fondu strategických investícií s tým, aby sme získali aj súkromné prostriedky. Pred dvomi týždňami som predložil tento balíček EIB a odpoveď bola veľmi povzbudivá. Prezident EIB Pán Hoyer ma informoval, že IB už spolufinancuje projekty obehového hospodárstva v hodnoti 15 miliard eur a tak sa to stalo počas e, uplynulých desiatich rokov. Banka prehodnocuje svoje aktivity s tým, aby e, optimálne e, urýchlila transformáciu na obehové hospodárstvo. Minulý týždeň banka sa rozhodla že e, e, rozšíri e, kritérie prístupnosti programu InnovFin v hodnote 24 miliard eur. Mm, toto je veľmi dobrá správa pre projekty, kde vnímané riziko je o niečo vyššie. Ideme prinašať skutočné riešenia, ktoré e, budú prispievať k prechodu na obehové hospodárstva. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia, za váš záujem o túto agendu. Som presvedčený, že akčný plán a e, ostatné návrhy zabezpečia e, dlhodobé hmatateľné výsledky. Som presvedčený, že ide o realistický návrh, ktorý e, zohľadňuje ekonomickú realitu súčasnosti E, v súčasnosti to sú iba návrhy, avšak konečný výsledok bude do značnej miery závisieť od vašej práce, od vašich príspevkov a preto by som chcel využiť túto príležitosť a požiadať vás o spoluprácu a podporu e, pri realizácii dialogu s ostatnými parlamentnými výbormi, členskými štátmi, regiónmi, mestami a so všetkými zainteresovanými. A tu by som chcel poukázať na to, že keď som predkladal tento balíček e, v rade, členské štáty e, veľmi pozitívne sa viedli na adresu tohto balíčka. To znamená, že ja tam e, e, so všetkými zainteresovanými, najmä s vami, s tým, aby sme pokračovali v tomto dialogu, aby občania Európy mali veľký prospech z rýchleho prechodu na skutočný model obehového hospodárstva v tom kde je budúcnosť Európy a našich hospodárskych potrieb. Ďakujem veľmi pekne vám všetkým za čas a pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár, za vyčerpovajúcu prezentáciu. A teraz eh, si vypočujeme prvé kolo rečníkov, zástupcov politických skupín. Caroline Florence. Ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujem pekne za to, že ste dnes prišli, za to, že ste nám predstavili. Nepočustili ste eh, tam ako pred rokom celí vaši kolegovia tento, túto správu stiahli s tým, že chcú zvýšiť ambície v tomto. Vy sám ste dodržali slovo tým, že ešte tento rok ste to predložili za to ďakujem. Podpredseda hovoril, že to má byť ambicioznejšie a to v tomto texte neviem nájsť. Ja, ja som sa na to pozrel a hľadal som to. Viete, správne povedali, ďalej to rozvíjať a to sedí, ale tomu zostalo stále viacero nedostatkov, no a ľutujem, že ekonomické a ekologické efekty obehového hospodárstva stále nie sú úplne jasné. A keď eh, čujete predstaviteľov eh, priemyslu, tak tým majú strach z toho, že to je len nákladový nástroj, ale my musíme jasne povedať, eh, že to je rozhodujúca otázka, tak sa nedajú Viestia, podniky. No a hovorí sa tu o stálom bicykli, ktorý treba recyklovať, ale to, že tento ten bicykel niekde v nejakej bani uh, sú vytečili len súroviny, súroviny, to sa nikde nedočítame. No ja by som mne by sa to viacej páčilo, keby to bolo kompaktnejšie, pretože neustále počúvam, že to je nová smernica o odpadoch. Samozrejme, dá sa uvieť niekoľko bodov, ktoré myslíme, že to nie je v poriadku. A ten spôsob, ako sa v Európe očíta odpad, zvláštne nemusíme ísť do Rumunska alebo Bulharska, môžeme zostať v zakladateľských krajinách, kde sa podmeria veľmi zvláštne, takže myslím, že to je najdôležitejšie. No a okrem toho si myslím, že my sme mali odstrániť slovo zákaz skladkovania. Aj v Nemecku, keď sa o tom hovorí, tak eh, všetci politici dostávajú strach, pretože myslím, že budú odstranené skládky a nič tam už nepôjde. A to nie je správne. To nechceme. Na skládky sa nemôže dostať niče čo nebolo predtým pretriedené. Takže ja e, by som chcel požiadať o vysvetlenie tejto veci. Ak čo sa týka akčných programov, tak e, skutočne to vyžaduje ku fantáziu. Takto pred Vianocami všetci ste majú veľa fantázie, no a ja by som vás chcel požiadať, e, ste to štrukturovali tak, aby to bol komplexný dokument, celistvý, ak to tak nebude, kde odkiaľ beriete odvahu hovoríte tých veci, čo ste práve povedali, keď vieme, že aj momentálne ustanovení z smerníc o odpadoch neplatí a nedodržiava sa aj u nás doma. Takže my skutočne máme veľa smerníc, ktoré boli napísané, boli implementované, ale do národných práv, ale v regiónoch sa nedodržiavajú. To je naša slabina, pán komisár. Treba na to dozerať vaši protivníci. Sedia s vami za rokovacím stolom. Musíte sa proti nim presadzovať. Ďakujem, ďakujem pekne, Karl Heinz. A teraz za skupinu SAD, pani Bonafé. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený pán komisár. Ďakujem vám eh, za vaše eh, presné predstavenie, detailné predstavenie tejto komplexnej témy. Ja ďakujem vám a komisii za to, že ste eh, nám povedali, že chcete vytvoriť, vybudovať nový balíček a vidím, že v týchto v tomto balíčku je tam spolupracovali rôzne oddelenia, to je pozitívne, pretože to svedčí o tom, že nejaký žiadny prístup sa tu nestratí. Obehové hospodárstvo si vyžaduje komplexný prístup. No a vy zohľadňujete tiež časťa implementácie obehového hospodárstva, nož ale v podstate to, že obehového hospodárstvo nie je len, sa netýka len odpadového hospodárstva, ale že je to ekologická alebo politika životného prostredia, aj hospodárska politika. Všetci aktéry sú do toho zapojení z inštitúcií, spotrebitelia, podniky. Myslím, že to je nový rozvojový model, nový priemyselný model, Zahne aj konkurencieschopnosť a súroviny, ale myslím, že to je príležitosť nielen povedať, že, sa, že budeme budovať nový druh hospodárstva, ale je to aj e, možnosť a príležitosť dať e, medzi tie otázky, ktoré možno zachádzajú príliš ďaleko, byť podľa mňa ambicioznejšie, pretože čiastočne sme boli sklamaný smernicou. Ja si myslím, že to je možnosť vyjadriť sa k bodom viacerým poprvýkrát. Takže ja viem, že toto nie je len o odpade, ale základné hodnoty to je riadenie odpadového cyklu. No a začať treba prevenciou. Ja si myslím, že najefektívnejšie využívanie zdrojov je nevyužívanie ich. A keď sa zamyslíme na to elektri- a elektrickým prúdom, najlepšie je vypnúť, nie, vypnúť ho. No už dôležité je zamýšľať sa nad tým, ako e, vyrábame a dizajnujeme produkty. A produkty by mali byť opraviteľné, opravne použiteľné, proste nové dôležité slova. No a čo sa týka prevencie, tak táto smernica je slabá, pretože sa nestanovujú žiadne špecifické ciele a myšlienka smernice o ekooznačovaní delegované akty od roku 2017. Myslím, že to je príliš neskoro. Ďalšia dôležitá téma, potravinový odpad, to je aj etická otázka. Nemôžeme si dovoliť Žiadne výnimky. Myslím, že treba sa viac vynasnažiť pri zbere separovaného odpadov. Myslím, že to by malo byť povinné. A mali by sme stanoviť tie jasné lehoty. Je to jediný spôsob, ako dosiahnuť výsledky hľadiska zdrojov a energie ďalej niekoľko svedčených postupov, ktoré by sa dali využívať. Hovorilo sa to tu o cieľoch. No, my netvrdíme, že 5% viac alebo menej hľadiska cieľov je najlepší spôsob ambície balíčka, ale myslíme, že to je tu veľmi dôležitá dôveryhodnosť. A ak chceme byť dôveryhodní, tak musíme zvýšiť úroveň očakávaní My sami musíme ostať ambiciózni. Ste nám povedali, že ste veľmi citliví na to, čo navrhne parlament. Myslím, že e, ľudí čaká na to, čo povieme. A parlament hodný spolupracovať. Ďakujem pekne. Pán Demesmáker. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený pán komisár. Srdečne vás vítam medzi nami na výbore. My by sme chceli srdečne poďakovať za vaše snahy a za detailné tému prezentáciu. Viete, že my, rovnako ako vy, veríme tým možnostiam, ale rovnako aj nevyhnutnosti prejsť na obehové hospodárstvo, prospech nášho životného prostredia, nášho blahobytu. Už v ostatných rokoch sme výrazne meškali, čo je škoda. Ja nechápem celkom prečo. Treba vnímať celý reťazec, aj ďalej budeme spotrebovávať súroviny, recyklácia nepostačí na pokrytie našeho dopytu a treba dať priestor aj novým modelom, novým modelom podnikania a v tejto súvislosti akčný plán komisie je trochu nejednoznačný. Meliček o odpadoch v niektorých kľúčových bodoch bol oslabený. To treba jednoducho skonštatovať. 2. decembra na rozpráve v pléne som položil otázky podpredsedovi komisie, nedostal som odpovede a preto ich zopakujem. Poprvé, e, veľké rozdiely medzi členskými štátmi o aplikácii súčasne platnej legislatívy, dosadených cieľov Európy 2020 už je veľká e, výzva, nuž aplikácia existujúcej legislatívy je preto dôležitý prvok. A ja sa pýtam, aké iniciatívy príjme komisia, aby sa to presadzovalo. A po druhé, potrebujeme aj individualizované opatrenia, ale znižovať ambície zo 70 na 65 cieľa pre recikláciu, pre komunálny odpad, to v žiadnom prípade, myslím, nezodpovedá pôvodnému cieľu. Nuž a opatrenia individuálne potrebujeme len pre krajiny, ktoré majú problémy pri dosahovaní cieľov, ale aj pre tie úspešné. E, myslím tým Flámsko, ale existujú aj ďalší, e, ďalšie podobné regióny, ktoré treba podporiť na to, aby sa ešte zlepšili, aby dali maximálne príležitosti inováciám. A ja sa pýtam, čo navrhne komisia, aby im pomohla. Chceme vytvoriť základ pre obehové hospodárstvo, treba tiež recykláciou. To je základ obehového hospodárstva. Recyklovateľné, recyklovateľný komunálny odpad nemá čo hľadať na skládkach. Čo ste v tomto robiť, čo chce robiť v tomto komisia? A na záver, vy sa sústredujete hlavne na komunálny odpad. A čo plánujete na prevenciu proti stavebnému odpadu napríklad. V Flámsku máme bohaté skúsenosti a sme tak povedať pionieri v obehovom hospodárstve. Existujú podniky, ktoré to už vládajú, vy poznáte a mňa flánsky model inšpiruje komisiu, to viem, ale myslím, že nemôžeme s tým uspokojiť a ale treba povedať, že to je len začiatok. Práca spočíva v tom odstráňovať prekážky, podporovať inovácie a na to je najvyšší čas. No a preto naše návrhy musia byť realizovateľné a vy máte našu podporu. My sme vašim partnerom, ktorý je za vami viac ako na 100%. Ďakujem pekne pán Gerbrandy. Áno, ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne, pán komisár, za to, že ste dnes tu. Obávam sa, že všetci sa zhodneme na tom, že komisia stiahla balíček minulý rok a sama seba tým poškodila. Myslím, že to bola chyba. A nové návrhy to len potvrdzujú Obávam sa, že ľudia, ktorí tak minulý rok rozhodli, sa nevyznali úplne v otázkach a z politických dôvodov prijali rozhodnutie, ktoré by momentálne možno sami nepodporili. Na to, aby sa odstránila táto chyba, prislúbili, že predložia ešte ambicioznejší návrh ešte do konca roka. A ja sa pozriem na nový Maliček odpadov a akčný plán, tak sa obávam, že komisia nesplnila tento slub. Hlavne, keď zohľadníte tie silné slova prvého podpredsedu komisie, pána Timmermansa, pretože počas zeleného týždňa a počas plenárnych rozpráv o správe Pietikeinen bol veľmi presvedčivý o veľkom význame, tak ekologickom ako aj ekonomickom, eh, ktorý má obehové hospodárstvo. Ešte viac to zdôraznila štúdia McKinsey, ktorá bola zverejnená v júni. Jasne povedali, že to nie je len environmentálny balíček, ale že to je nová hospodárska agenda, ktorú Európa už tak dlho hľadá. Ja sa nebudem sústrediť na časť návrhu o odpadoch. Pretože vo všeobecnosti je to rovnaké ako pred rokom alebo pred rokom a pol. Je to trochu menej ambiciozne, ale v iných veciach je to trochu lepšie ako definícia zodpovednosti externého producenta. No a my môžeme zvyšovať percenta. Hm, na niektorých miestach a odstrániť eh, tie škody. No ale v tej ďalšej časti do hospodárstva komisia prislúbovala viac, no a 2. decembra ja som to nazval kopírovanie z cestovnej mapy roku 2011, ale je to ešte horšie je to slabšie ako cestovná mapa, ktorá bola zverejnená v roku 2011, čo už bolo pred viac ako 4 rokmi. Takže nehovoríme o meškaní jedného alebo dvoch rokov, to bolo pred 4 rokmi, s veľmi jasnou, konkrétnou, konkrétnym časovým harmonogramom, tom, čo treba robiť. Uvediem len pár príkladov rozdielov medzi cestovnou mapou roku 2011 a akčným plánom teraz. Poprvé, ekodizajnu, Cestovná mapa v roku 2011 hovorila o stanovovaní požiadaviek podľa smernice o dizajne na to, aby sa zlepšila účinnosť a efektivita produktov. No a v roku 2011 sa hovorí na pracovnej skupine, ktorá no i prečo, ako sa to bude implementovať. A to je oveľa slabšie. Nož. A ekologická stopa. Isto nie, nebolo veľa silnejšie o verejné obstarávanie, cesto nápa hovorila o pož- posilnení požiadaviek a tu komisia hovorí len, že preverí, a takto by sa dalo pokračovať ešte dlho, o tých druhotných surovinách a trhoch s nimi. Tam je tá, tá istá vec, tá moja hlavná otázka. Vidím, že už eh, mi postupne vypršal čas. Hlavná otázka znie, môžete zvýšiť ambície akčného plánu, pretože väčšina tých akcií, opatrení sa uskutočnila pár rokov a to je rovnaký prístup ako a prísľub ako pred 4 rokmi. Takže ja skutočne vyzývam komisiu, aby predložila oveľa silnejšiu legislatívnu časť akčného plánu, oveľa konkrétnejšiu, ako to, čo bolo predložené. Ďakujem pekne. A teraz pani Kilonen. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Hyvät Ďakujem za slovo. Vážený pán komisár, kolegovia, kolegyne, Sľúbili nám čosi ambicioznejšie a dokonca sa hovorilo o tom, že komisia sa razantne e, zasadí túto vec. E, som síce Finka, ale e, dovolím si konštatovať, že nejaký vysoký stupeň nasadenia alebo ambícií som nenašla v tomto dokumente. Čo sa týka obeho hospodárstva, Nemalo by tu ísť len o nejaké odľahčená recyklácia a týmto končí, ale obehové hospodárstvo by malo byť čosi revolučné z, ovpli, z hľadiska z našej spotreby, z hľadiska nakladania so zdrojmi. E, ja hovorím o zdrojoch, mám tým na mysli e, tie zdroje prírodné a e, Potenciál na zlepšenie je všade. Treba aj meniť spôsob konzumácie potrovín. To, čo robíme dnes, je neudržateľné. 30 až 50 e, vyprodukovaných potravín e, v západnom svete sa ani nedostane na tanier spotrebiteľa. Jednoducho plitva sa potravinami. A tie tieto vyplitvané potraviny by postačovali na to, aby sme nakrmili e, chudobný, hladný zvyšok sveta. Jednoducho tento balík nemá žiadne ambície, ak hovoríme o efektívnom využívaní zdrojov alebo dokonca o inteligentnom e, využívaní zdrojov. Čo to znamená? Znamená to, Um, rozvážnym spôsobom nakladať s, so zdrojmi. Čiže uh, inteligencia alebo inteligentné nakladanie so zdrojmi je kľúčové pri e, skutočnom obehovom hospodárstve. Ale nestačí e, len o tom uvažovať, je, na, sú na to potrebné konkrétne kroky a činy keďže sa blížime do obdobia sviatkov, veríme, že viac takého nasadenia, viac takej razancie a vášne bude vnesených e, z vašej strany do e, tohto materiálu. Pán Ajkut, ďakujeme za približenie tohto balíka. Verím, že toto je posledný krát, E, poslednýkrát sa ocitáme v diskusii, že skutočne komisia chce niečo ambicioznejšie. Komisia si uvedomuje, že minulý rok e, došlo k prešľapu a chcela to napraviť. Ale myslím si, že už dosť bolo rečenia. Máme teraz legislatívny balík, ktorý sa týka odpadu je porovnateľný s tým, e, čo máme, dokonca je trošku slabší a máme akčný plán, e, ktorý je dosť na vratkých nohách. Taká je, taký je konkrétny stav E, e, teda sme na tom temer rovnako ako pred rokom aj pol. Jediný rozdiel je v tom, že dnes oveľa viac ľudí sa zaujíma o koncepciu obeho hospodárstva. Možno to bol zámer komisie, ak áno, bolo, to, e, bolo, bolo v tom veľa taktiky a trvalo to rok aj pol dobre, urobili ste chyby, chybu, prešlapli ste, chceli ste tomu svetu sa odprezentovať, aby ambicioznejší a zrejme komunikačné služby komisie zaplesali že je to takto pekne podávané. Čo sa týka legislatívneho balíka, je jasné, čo to znamená. Tí spolu spoluzákonodarcovia veľmi dobre vedia, čo musia urobiť, môžeme napraviť určité chyby, ktoré sa objavili v pôvodnom balíku. Ale čo sa týka akčného plánu, tam skutočne mám e, e celý rad otáznikov, preto sa pýtam a žiadam jasné reakcie ak hovoríme o cieli, cieli efektívneho nakladania so zdrojmi. Keď sa pozrite na hierarchiu, odpadovú hierarchiu, je jasné, že musíme efektívnejšie nakladať so zdrojmi. Hovorilo sa o cieli v efektívnosti zdrojov. To bolo v tom minulom balíku. V tomto aktuálnom balíku nie je o tom ani bodky, ani čiarky. Hovorilo sa o určitom cieli v rámci e, e, zdravovej efektívnosti, to by malo zasiahnuť tento semester. A ten akčný plán pritom o tom vôbec nehovorí, ako vôbec táto otázka efektívnosti nakladania zo strojov, bude, e, ako táto téma bude adresovaná, pretože akčný plán o tom vôbec nič nehovorí. Po druhé, potravinový odpad Veľmi pregnantne ste konštatovali, že je to veľmi dôležité. Avšak, ak sa pozrieme do, do prílohy, zdá sa, že jediné, čo chcete urobiť v roku 2016, je obnastiť re- relevantnú legislatívu EÚ, ktoré sa týka potravín e, a čo sa týka aj e, krmiva a teda zefektívnenia Komisia nám totiž už dávnejšie sľubovala, že e, bude e, komplexná štúdia zameraná na e, boj proti potravinám odpadu. To sa, takéto slova sa objavili pri tom siedmom koncepčnom rámci a teraz vôbec nie je jasné, ako sa bude postupovať. Po tretie, na budúci rok chcete predložiť iniciatívu ohľadom energetickej, energetickom odpade. Asi najhoršie e, okrem teda skládok samotných, je e, utiekať sa k spalovaniu odpadu. Ja sa skutočne obávam, že na základe nasadenej trajektórie zaznamenáme obrovský e, e, príval e, iniciatív týkajúce sa zintenzívnenia spaľovania. Štvrtý bod. Mám len 5 bodov, nebojte sa, pán predsedajci. Vy ste konštatovali, že budeme podporovať uplatňovanie Takže ide o Európsky fond pre strategické investície. Neviem, ako to e, sa naviaže na túto obehovú e, na toto obehové hospodárstvo. Piatý bod. Vy, e, chemikálie. Chemikálie majú svoje miesto v rámci toho obehového modelu. Napriek tomu komisia prijala rozhodnutie ohľadom EFTALAT DHAP tu ide o recykláciu mekého PVC. Toto bolo zamietnuté v novembri na pôde plenárny plenárneho zasadnutia EP. A čo sa týka autorizácie eftalátu, že to skutočne bude e, na veky stiahnuté, aby sme sa vyhli tomu, že e, e, v reťazci recyklácie nebudeme mať takýto nebezpečný a zdravý škodlivý odpadat. Ďakujem vás som veľmi rád, že ste sa obmedzili na menej ako 10 bodov. Ja mám ešte ďalšie kolo v talóne. Poznamenal rečník s istou iróniou. Grazie, prezident. Beh, io non mi ripeterò su... Ďakujem za slovo. Hovorí pán Pedičiny, nebudem sa opakovať to, čo povedali už predrečníci, že žiadosť by bola väčšia miera ambícií. To už je temer zrejme po toľkých hlasoch, ktoré sa k tomu vyjadrovali. No a ako to vyzerá so e, e, odpovednosťou za e, otázky týkajúce sa odpadového hospodárstva. Mm, Tí, ktorí e, produkujú, by mali zodpovedať aj e, za e, spracovanie odpadov, za tzv. model odpadového hospodárstva. Mali by sme nejakým spôsobom však pomôcť producentom v tom prechodnom období aby, e, povedzme, aby stáli menej tie produkty, ktoré majú dlhší životný cyklus a to ani nehovorím o produktoch, ktoré sú recyklovateľné. Uh, sú, ak hovorím o recyklácii, plne súhlasím so slovami predsedajúceho aj komisára. To by malo byť politickou prioritou, ak hovoríme o odpadovom hospodárstve. Avšak, keď nahliadneme do návrhu komisie, je tam len málo návrhov ohľadom recyklovateľných produktov. A už vôbec mm, nehovorím o záväznosti týchto požiadaviek. Členské štáty by mali mať páky na to, aby primeli E, producentov k zodpovednosti za e, svoju produkciu a za odpad, spracovanie odpadov súvisiace s, tou, s tým touto produkciou. Po tretie, existuje e, taký, taký zmiešaný cieľ recyklácie a e, Eh, takej eh, renovácie, ako chceme, eh, ako chceme vlastne s týmto naložiť. Bolo uvedené, že do horizontu 2030 je záväzný cieľ, že len 10 komunálneho odpadu má skončiť v skladkách. Ako toto chcete zabezpečiť a aké nástroje budú k dispozícii? Ďakujem. A pani Dormáno, ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Naša európske hospodárstvo plýtva každý rok takmer polovicou primárnych súrovín, ktoré nie sú nie sú recyklované, tak sa isté neprekvapí, že sa chcem spýtať na túto vec, nuž s ohľadom na to, že všetky, všetky nie sa majú týkať eh, jedine členských štátov, tak sa pýtam, ktoré eh, prvky, ktoré podporia konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva sa predpokladajú v tomto opatrení medzi legislatívnymi balíčkami sa predpokladá úprava smernice o odpadoch, alebo sa predpokladajú eh, viaceré výnimky pre niektoré krajiny z hľadiska lehoty pre recyklovanie. Ďalšia otázka. A aké dôvody možno môžete povedať eh, k tej flexibilite, ten eh, je prečo nenavrhnúť flexibilnejší systém eh, všeobecnejším spôsobom, namiesto toho, aby sa, alebo teda, aby sa, aby sa posilnili všetci aktéry vnúšia ďalej elektronický odpad, recyklovanie je opätovne na, na na rokovacom stroje. Už ktorí aktéry, ktorí hospodárskí aktéry a občianskej, občianskej spoločnosti boli konzultovaní a boli asociovaní. Ja myslím, že ak by sme tento, túto tému diskutovali, tak by sme získali a vytvorili lepšie podmienky. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár. Máte 10 minút na zodpovedanie. Okay, I think I would like to make a few points. Eh, e, chcel by som zareagovať na tie slova kritiky ohľadom miery ambícií tohto návrhu. Úvodom však chcem poznamenať, že ťažko e, je porovnávať to, čo teraz predkladáme s tým, čo sme stiahli. Stiahli sme smernicu o odpade a to bol, e, tým vlastne bol ukončený, ukončená pôsobnosť lineárneho modulu a e, e, teraz e, balík, ktorý predkladáme, je úplne inak koncipovaný. Čím je tento balík ambicioznejší? Je to z dôvodu akčného plánu a rozsahu. Rozsah je výroba, spotreba, recyklácia, čiže je to E, je, týka sa to aj e, e, spektra pokrytia oblasti, je to ekodizajn, zaobstarávanie, je to aj likvidácia odpadov alebo odpadové hospodárstvo. Teraz hovoríme o podporných opatreniach, ktoré optimalizujú všetky tie opatrenia, o ktorých sa hovorilo aj predtým a niečo aj navyše. Niekoľko slov kol- k legislatívnej iniciatíve o odpade. Samozrejme podporujeme odpadové hospodárstvo a chceme mať e, efektívne obehové hospodárstvo. Viacerí sa vyjadrili ku skládkam. E, to skutočne e, skladky sú kontraproduktívne, ak dbáme o naše životné prostredie. Máme záväzné smerné číslo alebo cieľ pre objem skládok a takisto tento balík hovorí hovorí o tom, ako sa má postupovať, aké sa budú, e, ako sa to bude sledovať, evidovať. A treba zlepšiť situáciu v členských štátoch. Máme dnes 28 členských štátov, ktoré e, fungujú 28 e, spôsobmi. No a to ambíciou je, bude buď dosiahnuť vo všetkých členských štátoch rovnakú rýchlosť napredovania z hľadiska odového hospodárstva a pomôcť predovšetkým tým, ktoré sú svojou rýchlosťou pozadu. Preto sme e, identifikovali, e, ktoré členské štáty majú, sú najviac pozadu a ako im možno pomôcť, aby e, sme ich dostali na tú istú trajektóriu ako ostatné, tie rýchlejšie členské štáty. Viacerí z vás sa dotkli akčného plánu máme celý rad nových myšlienok, podnetoch, stimulov. E, predovšetkým ide o to, aby sme nasmerovali e, e, čo najefektívnejšie fondy na, na ten prechod. Máme Horizont 2020, tam máme 51 miliónov, viacerí z vás hovorilo o štrukturálnych fondoch. A v kontexte spaľovní E, a e, takisto v mojom úvodnom prejave, keď som hovoril o štrukturálnych fondoch, tak poznamenal som, že chceme ustupovať od projektov spaľovania. E, viacerí z vás hovorili o potravinovom odpade. Máme vytýčený cieľ pre potravinový odpad. Je to v rámci rámcových smerných čísiel pre udržateľný rozvoj. Každý členský štát musí predložiť akčný plán zamerali na zníženie potravinového odpadu. Uvediem niekoľko krokov, ktoré e, sa príjmajú v tejto oblasti e, mnohí hovoria, e, je, je veľa nejasností ohľadom dátumu minimálnej spotreby. To povedzme 31. decembra je minimálny, je je e, e, e, minimálna trvacnosť a musíme si uvedomiť, že je rozdiel medzi dátumom spotreby a, a, mm, a, a životnosťou toho produktu mnohé produkty sa dajú ešte použiť, i keď tam majú na práve z toho titulu, že tá minimálna trvanlivosť a, a, a konečný dátum spotreby e, predstavuje dve rôzne e, časové údaje a dajú sa e, potraviny využiť v tomto medzičase. A takýmto spôsobom môžeme prispieť k zníženiu potravinového odpadu. No a čo sa týka recyklácie, chceme rozvinúť trh pre recyklované produkty. Treba si uvedomiť, že väčšina recyklovaných materiálov E, zostáva nevyužitých. E, nevyužijú sa opäť vo výrobe, preto chceme aktivovať trh s takýmito tzv. recyklátmi. No a čo sa týka toho označovania a čo sa týka ekodizajnu, ekodizajn je často zamieňaný s problematikou uh, Eh, energetickej efektívnosti. Na jednej strane máme energetickú efektívnosť, na druhej strane máme, mm, máme eh, vlastne efektívnosť, efektívne využívanie zdrojov. My chceme skombinovať eh, i energetickú efektívnosť s efektívnosťou zdrojov. To všetko spadá a je zastrešené pojmom ekodizajn. Dnes všetci nakopujeme produkty, ktoré sú u, už a priori navrhnuté také, aby vydržali len tie dva roky. A to e, chceme zmeniť. E, chceme e, sa zamerať na zmenu v tejto oblasti umelé hmoty. Obrovskou dilemou v oblasti umelých hmot to je dilema, s ktorou sa e, už pasujeme e, mnoho rokov a e, chceme preťať túto dilemu a v tomto kontexte aj zaoberať sa nebezpečnými látkami existuje aj záväzok znižiť tzv. námorný odpad. Aj na to existujú smerné čísla k, roku, k horizonte roku 2020 chceme venovať teda pozornosť nielen recyklácii, ale aj repasovaniu výrobkov. Niektorí z vás hovorili o výskume a e, e, renovácii Venovali sme e, pozornosť aj e, výzvam obeho hospodárstva v medzinárodnom, e, medzinárodnom rozmere. No a musíme si uvedomiť, že sme súčasťou toho väčšieho celku. Našťastie je množstvo krajín, za hranicami EÚ, ktoré e, už podnikli razantné kroky smerom k e, e, plnému etablovaniu obého hospodárstva. Téma efektívneho využívania zdrojov. O tom snáď, snáď nemusím dlho hovoriť, je to zrejme, že tomu prikladáme veľkú pozornosť. Rovnako tak e, e, chceme venovať pozornosť aj monitorovaniu, naplňaniu tých krokov spejúcich k etablovaniu sa obého hospodárstva. No a som toho názoru, že e, e, treba takisto podnietiť aj e, vyššiu mieru o politickú podporu všetkým tým parametrom, ktoré sú nevyhnutné, aby boli splnené a chceme mať obeho hospodárstvo. Ak hovoríme o mm, energetickom odpade a a vôbec e, ozvala sa tu kritika, že snáď by mohlo dôjsť k nárastu spalovaniu odpadov. Práve naopak máme e, v tejto veci aj záväzné e, smerné čísla. Určite e, musíme pre predchádzať tomu, aby pri recyklácii nedochádzalo aj k recyklovaniu tých látok, ktoré predstavujú nebezpečný odpad. Komisia už e, e, rozbehla diskusiu z ECA, aby sme zlepšili e, postupy a monitorovanie autorizačného procesu pri používaní viacerých látok, medzi iným aj tá vami zmienená. No a v neposlednom rade, ak hovoríme o, o vytýčených cieľoch, asi najrelevantnejší cieľ je, tých, je 10 komunálneho odpadu v skládkach. Ale môžem to aj e, otočiť naopak, ak budeme klásť dôraz e, na, ten 10-percentný cieľ v, v, pri skládkach, toto je cieľ, ktorý skutočne bude naj, najsilnejšou hybnou silou, aby sa efektívne e, pokračovalo v odpadovom hospodárstve, aby sa venovala väčšia pozornosť recyklácie potravinový odpad, o tom sme už hovorili. Európsky parlament bude ďalej o tejto veci diskutovať a navrhovať legislatívu, ktorá k tomu napomôže. E, a čo sa týka vystúpenia Marka, e, správne podotkol, že je potrebné e, riešiť ten problém už pri, stroje, už pri zdroji, pardon, že nevnímame tie jednotlivé stromy v tom lese O toto nám práve ide. Chceme riešiť ten problém právo pri zdroji. Chceme predchádzať tvorbe odpadu a ak pred, budeme predchádzať tvorbe odpadu, tak to je miliónkrát lepšie, ako už zaoberať sa otázkou riešenia odpadu. Čo chceme? Chceme e, predovšetkým predchádzať odpadu a dúfame, že pritom e, nám zostane stále menej odpadu, e, e, s ktorým musíme hospodariť. V otázke e, legislatívy, či je príliš alebo e, e ambiciozna alebo málo ambiciozna, nechcem, aby sme sa dostali do slepej uličky, aby sme mali e, veľmi dobrú legislatívu, a ktorú nebudeme realizovať, alebo naopak nedostatok legislatívy a E, príliš horlivú implementáciu. Ideme e, e, vyvaženým smerom, budeme sa snažiť realizovať existujúcu legislatívu čo najlepšie. Pokiaľ ide o výnimky pre členské štáty, už som vysvetľoval, že nám nejde o to, aby sme trestali členské štáty za to, že naplňa cele. Ide o to, aby sme mm, identifikovali e, problémy a pomohli členským štátom e, prekonať e, mm, prekážky a naplniť cieľe. Chápem, že vo Flámsku a Indie sú veľmi dobré príklady. Nemyslím si, že sme si strelili do nohy, keď sme stiahli balíček o odpadoch a navrhli balíček pre obehové hospodárstvo Samozrejme, hneď od začiatku sme tvrdili, že nám ide o obehové hospodárstvo nielen z hľadiska ochrany životného prostredia, ale aj e, z hľadiska e, lepšieho hospodárenia vo všeobecnosti. Ide o riešenie, ktoré je určené e, pre ekonomiku a životné prostredie. A ak z hospodárskeho hľadiska chceme naplniť svoje cieľy, zabezpečiť viac investícií a e, rýchlejší hospodársky rast a mať viac pracovných miest, nepochybne musíme to robiť konkurencieschopným spôsobom. Žiaľ, nemôžeme e, zvýšiť konkurencieschopnosť tým, že budeme e, e, e, e, znižovať platy, mzdy, ale e, ak budeme účinnejšie využívať zdroje, môžeme zvýšiť svoju uh, uh, konkurencieschopnosť. Nezabudajme, že Európa je chudobná na zdroje. Samozrejme sme silní, sme bohatí, pokiaľ ide o ľudské zdroje a podobne, ale e, sme na tom podstatne horšie, pokiaľ ide o prírodné zdroje a preto musíme zohľadňovať predovšetkým e, e, zdrojovú účinnosť obehového hospodárstva. Pokiaľ porovnávame akčný plán a cestovnú mapu, E, cestovná mapa je to určitý nástroj, ktorý hodláme zapracovať do akčného plánu. Domnievam sa, že ak budeme spolupracovať, e, dokážeme e, zabezpečiť výsledky, o ktoré nám ide. Myslím sa, že kolega Kedečini spomínal zvýšenú zodpovednosť výrobcov. Áno, je to súčasťou akčného plánu Chceme stimulovať e, výrobu lepších výrobkov, ktoré podliehajú recyklácii a samozrejme aj e, výrobcovia budú musieť menej odvádzať do príslušných programov, ak budú dodávať na trh lepšie výrobky. Donáno, kolega Donáno, aj e, e, e súhlasil so mnou v tom zmysle, že 50% odpadu stále nepodlieha recyklácii. Niektoré členské štáty si stanovili normy a idú príkladom. Žiaľ, niektoré iné eh, nestihajú. V otázke flexibility eh, naozaj si myslím, že musíme byť prúzni a to je jeden z dôvodov, prečo nemôžeme eh, odporúčiť všetkým jednotné riešenie. Musíme riešiť viaceré výrobky z rôznych materiálov a každý výrobok a každý materiál E, bude mať e, stanovené e, rôzne cíly. Záverom by som chcel vám vyjadriť vďaku za prejav podpory. Dúfam, že budeme o tom diskutovať ešte neskôr podrobnejšie a my zase podporíme našich spolulegislatívcov s tým, aby sme spoločne naplnili stanovené cieľe. Dovolte by som využil E, e, túto príležitosť a poprial vám e, všetkým veľa úspechov, veselé Vianoce a šťastlivý nový rok. rok. Samozrejme, pokiaľ pán komisár ešte sa tak jednoducho nás nezbavíte. Máme tu celý zoznam ďalších 12 rečníkov. Máte k dispozícii 20 minút. Chcel by som eh, požiadať každého rečníka, aby sa obmedzil jednou minútou, lebo pán komisár musí odísť. Ja totiž sa ponáhľam na lietadlo. Vo Yeah, uh, one minute indeed, very... Naozaj veľmi e, stručne, jedna minúta, pán komisár. Ďakujem pekne za to, že ste tu zostali na druhé kolo, že ste nás neopustili. Samozrejme, súhlasíme s týmto balíčkom teda s tým, že je príliš možno, že neskoro prichádza, alebo nie je dostatočne ambiciózny, i keď podľa mňa je ambiciózny, Karl Florenz povedal, že ide o hospodárstvo a životné prostredie. A súhlasíme s tým, že odpady netreba ukladať do skladky e, alebo spaľovať, treba predchádzať. Hovorili ste o plastoch. Je to mimoriadne dôležité pretože menej ako 25 e, e, zo zberaného plastu sa recykluje a to je veľmi znepokojujúce. E, oznámili ste novú stratégiu, kedy ju chcete predložiť, pretože to poskytne nové možnosti pre priemysel. Nebudem tu spomínať všetky odkazy na belgický model. Mark to urobil, už odišiel? Nie, ešte stále je tu, urobil skvelú prácu. Posledná otázka. E, Naredenie o preprave odpadu. Naozaj e, musíme robiť maximum na to, aby e, suroviny unikali z priestoru európskeho hospodárstva. Ako môžeme zaručiť lepšiu realizáciu tohto nariadenia s tým, aby sme vytvorili vnútorný trh sekundárnych servín. Ďakujem veľmi pekne, Matias Goethe. Ďakujem pekne a ja budem e, stručný. Pokiaľ ide o e, e, ukladanie týchto materiálov, musíme si dávať pozor na to, aby materiály, ktoré sa dajú zhodnocovať, ktoré sú na konci reťazca, aby sa neukladali je to veľmi komplikovaný postup, e, e, e, musí byť ekologický, musíme to umožniť, pokiaľ ide o plánované zastaranie. Tu by som vás chcel požiadať, pán komisár, aby ste navrhli niečo konkrétne. Hovoríme o, ak máte 180 tisíc kilometrov kde pôsobí e, e, e, katalizátor, musí to sa preskúmať, či už ide o zverejné pre domácnosti alebo iné či, aby sa nestalo, že skôr ukončia svoj životný cyklus plastový odpad. Chcel by, bol, chcel by som, aby tie projekty, ktoré v súčasnosti podporuje komisie, napríklad e, e, vyberanie plastu z e, morí ako Life Plus, musíme pra, prakticky pristupovať k tomu, aby sme to dostali z morí, aby sme to napokon nezjedli. Thank you very much. And now... Ďakujeme pekne, pani Berder. fine for me. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, budem hovoriť po holandsky, lebo to je pomerne technicky náročné. Takže hovoríme teraz o obehovom hospodárstve. Je to z vedeckého hľadiska zaujímavé? No a polnohospodárstvo tu zohráva tiež veľmi dôležitú úlohu. Chov dobytka, rybníkov ošípaných menia potraviny odpad na potraviny. No a preto komisia nevníma ešte, ešte poľnohospodárstvo ako um, prioritnou oblasťou. My potrebujeme lepšie zákony, aby boli podporované inovácie. Dôležitý element je tiež plávanie minerálnych látok na výrobu plastov. No a otázka je, či sa prispôsobí tiež naredenie pre hnojiva, aby sa podporovali inovácie, aby sa za odpadu mohli vyrábať hnojivá. No a ďalšia vec, čo robíte, aby polnohospodárstvo sa lepšie využilo v obehovom hospodárstve, čo by profitovalo hospodárstvo aj životné prostredie. Ďakujem pekne, pán Flanagan. Mr. Flanagan. Sorry. Pán Flanagan, áno, ďakujem pekne. No zdá sa, že čo sa týka Európskej únie, tak obehové hospodárstvo je trochu ako pes, ktorý naháňa svoj vlastný chvost. Točí sa dokola, áno, je to obehové, ale e, nikdy to nič nedosiahne. Nož a som počul, vypočul niektoré príspevky a hlavne a pána Gebrandyho a je jasné, že to robíme. My sa len točíme stále v kruhu. A moje skúsenosti ukazujú, že sa ťažko v Európe zorganizuje aj len meeting, takže ako nás chcete prinútiť k recyklácii, aby som uh, si želal, aby platilo to, e, čo povedali kolegovia, aby bola pravda to, čo ľudia hovoria, ale ja si skutočne želám, pretože to je skutočne jedna z najdôležitejších vecí, ktoré robíme, pretože inak budeme žiť e, vo vlastnom odpade. Toto je naša budúcnosť. Ľudia o tom nehovoria. E, je o to veľmi malý záujem a je veľmi ťažké prebudiť záujem ľudí. Takže my chceme niečo urobiť, aby sa to stalo. A prvá vec, ktorú robíme, musíme tak žiť ľuďom dáme pohár eh, na to, aby pohár zo skla na to, aby sa napili, alebo keď eh, na kávu, tak hm, to máme do šalky a nie do kelinku, ktorý sa nedá recyklovať. Musíme to sami, eh, sami ísť príkladom, musí, potrebujeme potrebujeme odpadkové koše na biologicky odburateľný odpad, odpad občania, keď prídu sem, vidia, že o tom hovoríme, ale nekonáme podľa toho, a to robíme. A my dokonca nemôžeme zorganizovať meeting. Ak by sme to dokázali, tak už by to dávno skončilo. Už no ani to sa nedá presne naplánovať. A to je skutočnosť. Môžete ma nazvať, že som cynik, ale je to pravda. Ďakujem pekne. Pani Evi, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja dúfam, že tento nový návrh je úprimne ambiciózny. Takže predstavme si, alebo zamyslíme sa nad výsledkami všetkých analýz a správ, ktoré hovoria, že z ambícií vytvorí viacej pracovných miest, a zníži náklady a náklady na nezamestnanosť. Takže ja dúfam, že ten návrh predložený má málo ambícií, ale ja mám obavy. Ďalšia vec, ktorú by som rada povedala, nechcem opakovať, čo povedali kolegovia, ale dôrazím to, aby to malo byť náležite ambiciozne, tak eh, môžeme navrhnúť zníženie použitia súroven, súrovin na vyrábanie, výrobu produktov, že sme si mohli zvoliť materiály, ktoré majú najmenší environmentálny dopad. Myslím hlavne na plasty, ale máme ešte aj iné ciele, ktoré si môžeme stanoviť. To na kontrolovanie plnenia smernice o recyklácii a aj cieľoch. Takže musíme dokázať porovnať použitie recyklovateľných alebo recyklovaných materiálov a primárnych surovín. No a ďalej životný trh pre recyklované produkty. Ak nechceme diskriminovať proti recyklovaným materiálom, tak musíme zaviesť opatrenia, ktoré budú fungovať prospech týchto súrovín. Ďakujem pekne. Rozlín, nech sa páči, Ani, ďakujem pekne. Pán Timmermans nám chcel predložiť ambicioznejší plán. Mne to stále chýba. Možno by ste mi mohli objasniť jednu vec, kde súčasný návrh je ambicioznejší od ten z roku 2014. Ja to tam jednoducho nenájdem. Mnohé body majú nebezpečné východiska, takže keď budete keď separáciu organického odpadu do roku 2020 chceme, ale súčasne k tomu dopíšeme, že aj musí to byť, eh, mať aj ekonomický zmysel, tak treba pomyslieť na to, ako to na záver bude vyzerať. Mnohí povedia, že to nie je ekonomické a túto separáciu, táto separácia nebude skutočná, ktorá je však potrebná na zníženie metánu, no a plýtvanie potravinami, keď v konečnom dôsledku členské štáty budú musieť predložiť plán tak nič to neznamená. Európsky parlament už o tom hovoril. No a nakoniec no, v návrhu bude len napísané, že členské štáty majú predložiť plán, tak to nie je veľmi ambiciozne, aby som to povedal tak opatrne. Ďakujem pekne, pani Gardini. Ďakujem veľmi pekne, ja to poviem stručne. Ja som prišiel trochu neskoro, takže som nepočúval vaše e, pôvodné pripomienky. Mňa by zaujalo a zaujímalo, ako to všetko zapasuje do takého holistickejšieho prístupu. Mne sa páči myšlienka obehového hospodárstva, ale príliš často vidíme, že v Európe máme príliš e, oddelený prístup e, do jednotlivých sektorov, takže myslím, že by trebalo to vnímať komplexne, keď hovoríme o oceli napríklad. To materiál vynikajúci na obehové hospodárstvo, pretože sa dá do nekonečna recyklovať. Ale keď sa zamyslíme na, nad e, nákladmi, emisiami uhlíka, ktoré nútia oceliarstvo, pochádza z Európy, takže by sme mohli nájsť nejaký spôsob, ako to aby ste mať nejak, zaviesť nejaký koeficient, tak aby sme mali celkový komplexný pohľad na za a proti rôznych materiálov v rôznych sektoroch. Ďakujem pekne. Ani Melior. Nech páči, áno, ďakujem pekne. A pán predseda, obehové hospodárstvo sa mi veľmi páči. Pán komisár Vela nariadne o hnojivách z roku 2003. Tam uvedené, škologové sa už na to pýtali, ide o uznanie organických látok a hnojov, ktoré boli vytvorené organických odpadov. Nože, je tu o ochranu pôdy, vzduchu a vody. Nože, otázka je, dá sa to urobiť tak rýchlo, tak aby sme vedeli, o čo ide. A po druhé, k odpadu, ide o recykláciu, 9% však treba spáliť. S tým sa nedá nič urobiť. Alebo dala by sa z toho urobiť nejaká škvára, čoho sa dala robiť, dali budovať cesty, no všade ďalej plasty. Plasty v moriach sa dajú vyloviť a tiež z toho budovať komunikácie, no čiže také hrozné to nie je, takže keď nám ide o reklamu a pre spotrebu, nemali by sme tu vysvetliť ľuďom, ako môžu správne spotrebovať, variť, nakupovať celkom základné veci, s ktorými sa dá mnoho ovplyvniť. Ďakujem pekne, pán Selimovič. Ďakujem pekne, pán komisár, za to, že ste prišli. A my všetci sa zhodíme na tom, že toto je nevyhnutný balíček, niektorý z nás, tam mňa. Ja si myslím, že to je príliš málo aby to príliš slabé, ale mňa znepokojuje nedostatočná európska perspektíva. Myslím to, že každý, všetci z nás chápu, jak chceme predložiť spolahlivý balíček obehového hospodárstva, treba využiť rozsah hospodárstva. Nože. Či už sú to baví energia, ale keď nevyužijeme geografický rozsah Európy, tak e, prídeme o všetky výhody. Je nezmysel meniť e, alebo vyrábať energiu z odpadu, ak sa to nedá transportovať. E, je nezmysel vyrábať elektrické vozidla v Európe, ak sa nedajú logicky nabiť. No už nezmysel vyrábať niečo v Španielsku, ak sa to nedá previesť cez Francúzsko, pretože to blokujú. Takže ja sa chcem spýtať, ako sa zamýšľate nad európskou perspektívou tohto balíčka, ako využívate rozsah európskeho územia na to, aby sme získali niektoré výhody, ktoré strácame predkladaním slabšieho balíčka. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pán Peterle, ďakujem pekne. Vážený pán komisár, ďakujem pekne za vašu prezentáciu, za vaše odpovede. Vy ste čiastočne zodpovedali niektoré z mojich otázok, ale musím povedať, že ľutujem skutočne, že nový balíček znížil e, väčšinu z tých predchádzajúcich cieľov, ako 2013, no komunálny odpad znižený na 65%, obal, obaly z 80 na 75%, potravinový obchod z 30%, medzi rokmi 2017 a 2025 bolo vyčerpnuté, vyškrtnuté. Takže slovo realizmus alebo realistický dneska veľkú relevantnosť, ale ja nesúhlasím s tým, že realisticky znamená, realizmus znamená robiť menej. No a našou spoločnou úlohou je, aby ambície boli atraktívne a existujú na to spôsoby. Rovnaká vec platí aj pre klimatické zmeny a klimatickú politiku. Ja nechcem nikoho vychovávať ale eh, by som chcel všetkým pripomenúť, že pred niekoľkými desaťročiami sa rovna, rovnaká vec ho diskutovala v Japonsku, čo je realistická, čo je ambiciozná. A Japonsko zaviedlo vtedy eh, vysoké environmentálne ciele, ktoré zvýšili konkurencieschopnosť japonského hospodárstva. Ja by som si želal, aby sme v Európskej únii urobili rovnakú vec. Ďakujem pekne, pán komisár. A ja vám tiež želám, šťastné a veselé Vianoce. Ďakujem pekne. Čiže to je, tým sme ukončili kolo otázok. Pán komisár, nech sa páči. Poprvé, čo sa týka plastov a námorného odpadu, vidíme, že hospodárstva týka mnohých ďalších sektorov, keď hovoríme o redukcii námorného odpadu, morského odpadu, týka sa to oceánov, keď hovoríme o odpadoch a zmene z odpadov na energiu, to týka energetického sektora. A bola otázka, ktorá hovorila o prevoze odpadu, o nariadenie o tom no, A Ja s tým súhlasím dnes. E, odpad je ako niekedy, nie je to už žiadny záväzok alebo zodpovednosť. No a nemôžeme strácať také zdroje ako je odpad, pretože sú to zdroje, ktoré môžeme opätovne použiť v rámci nášho vlastného priemyslu na to, aby sme prispeli k e, nášmu aby sme prispeli ku konkurencieschopnosti. Matias hovoril o zastarávaní a súhlasím s ním a predložíme špecifické návrhy, e, keď budeme hovoriť o tej plánovanej zastaralosti, plánovanom zastaraní hovoríme o, nielen o e, výrobku do domácnosti, aj o počítačoch, telefónoch, mnohých ďalších veciach. Matias tiež hovoril o potrebe, preto seriózne, my to berieme seriózne v rámci DG Mare, keď navrhujeme jedne e, oceánu a hlavne o, to, o tom, ako môžeme riadiť a zvládať naše polo, polovicu oceánov, mori, ktoré sú mimo našej jurisdikcie. S tým ale kontinenty, kde každý je zodpovedný a nikto nie je zodpovedný. A prvá vec, ktorú musíme urobiť, čo sa týka riešenia odpadov v moriach, je predchádzať mu. Téma hovorí o polnohospodárstve a hnojivách. Áno, my budeme revidovať smernicu o hnojivách a keď sa hovorí o polnohospodárstve, o obehovom hospodárstve alebo obehovom hospodárstve, polnohospodárstve, je tam veľmi dôležité spojenie, hlavne teraz keď hovoríme o vode, recyklácii vody, keď vieme, že veľká časť či vôd sa používa ako zdroj polnohospodárstva, takže áno, zaoberáme sa tým a my sa venujeme tiež výskumu, ako čo najlepšie a inovatívne pristupovať k vode. Nepochopil som to celkom Flanagana v tom, že dokážeme zorganizovať schôdzu, ale keď povedal, že ľudia o tom nehovoria, ľudia o tom hovoria, ale investori ktorí máme, sú aj investori, ktorí do toho investujú. V hospodárstve je tam súkromný sektor, ktorý výrazne predbehol mm, legislatívu a my musíme konať ako podpora súkromného sektora, pretože v konečnom dôsledku práve, práve súkromný sektor bude musieť využiť výhody zdôrazniť výhľady a procesy obehového hospodárstva. Ja myslím, že som tiež hovoril o tých mnohých miliardách, ktoré Európska investičná banka poskytla už za ostatných 10 rokov na financovanie projektov obehového hospodárstva. Čo znamená, že nielen, že o tom hovoríme, ale už niekto to aj robí a to bude našu podporu. No a čo sa týka konkurencieschopnosti pracovných miest ambícia, no keď hovoríme o ambíciách, samozrejme, či máme parlament, rado, ale tiež hm, počúvame nás mnohých ďalších dôležitých aktérov, pretože keď vnímame obehové hospodárstvo, eh, za hospodárskeho, hospodárskej stránky musíme počúvať súkromný sektor. Keď hovoríme o obehovom hospodárstve z environmentálneho hľadiska, musíme tiež vnímať, čo nám hovoria členské štáty. Houselink, to je prospešné pre hospodárstvo, no nebudem zdôrazňovať význam eh, môjho sektora Gardíny, holistický prístup, áno, máme holistický prístup a preto zašivujeme náš záber obehové hospodárstvo, začalo s papierom, plastami, kovmi a sklom teraz to rozširujeme na vodu, stavebný priemysel, textil, drevo, keď som hovoril o spojeniach, tak jedna z najväčších výhod, o ktorých som nehovoril, je nižšie náklad na energiu na spracovanie recyklovaných materiálov. Uvediem príklad. V vynikárskom priemysle 10 krát menej energie je potrebných, 10 krát viacej je potrebné na spracovanie primárneho hliníka na, ako na spracovanie recyklovaného hliníka, takže environmentálne a ekonomické hľadisko tu je Pierik. Áno, už som hovoril eh, o smernici o hnojivách, že revidujeme nariadenie, Noivácha, plasty, pod v moriach. Neviem, prečo to voláme odpad, eh, alebo námorný odpad, pretože to je eh, odpad z pevniny, ktorý skončí v moriach. No a aj keby sme ho odstránili úplne tak, eh, ja by som chcel poukázať na to, že všetky environmentálne výzvy sú vy dôležité nie len z ekologického hľadiska, ale tu výzvy, ktoré vytvárajú aj hospodárske príležitosti a šance a tiež súhlasy s potrebou lepšej komunikácie s potrebiteľmi. Označovanie, ekodizajn a tak ďalej, to je jedna z, to je jedna z myšlenok, aby spotrebiteľe lepšie pochopili svoj výber. Sme na odpadnú energiu, na na siete a tak ďalej. Ja tomu rozumiem, a to je rovnaká výzva, e, ktorá sa týka oceánskej energie. Spoločnosti, ktoré investujú, ale my ich musíme podporiť správnou a dobrou infraštruktúrou, tak aby sa e, dalo transportovať. Momentálne nie je ťažké pre niektoré členské štáty a spoločnosti, aby vyrobenú energiu dostali do prenosových sústav. No a Peterle, ja si nemyslím, že sme znížili ciele recyklácie, ale čo dôležité, znížili sme ciele výroby odpadu. Takže áno, porovnávame ciele o aké množstva recyklujeme, ale zabudáme, zdá sa, na to, že obehové hospodárstva tento balíček sa oveľa viac sústredí na znižovanie cieľov, tvárenie odpadov. A to nie sú len cieľe na papieri, ale podporujeme to akčnými plánmi a finančnou podporou. Ďakujem veľmi pekne a opäť vám želám šťastné veselé Vianoce. Thank you very much and uh, we know that you have to run away. No, je nám jasné, že už potrebujete odísť. Ďakujeme pekne. Takže už sme uzavreli tento bod programu. Ďakujeme pánovi komisárovi za to, že sa dostavil a že odpovedal všetky naše otázky a zabralo to veľa času. Dear colleagues, we can uh, continue our meeting. Takže, vážení kolegovia, budeme pokračovať v programe. Vrátime sa k bodu 3. To je uh, podanie správy o prebiehajúcich medziinštitucionálnych rokovaniach. Druhý a tretí trialóg bol 19. E, novembra, e, kedy sme preberali aplikáciu legislatívy ohradom potravín a e, krmiva. Takisto sme venovali pozornosť aj mm, rastlinným reprodukčným materiálom a tretí trialóg sa konal 16. decembra a kolegium bude preberať provizorné kontroly zamerané na druhú e, na sekundárnu legislatívu. Ďalší trialog je plánovaný na 24. januára 2016. Toľko teda v kocke. Teraz prejdeme na bod číslo 5 body 5 a 6, to je spoločná rozprava. Piatý bod, prijatie eh, pozmeňovacích návrhov k protokolu z roku 1998, viažúci sa na dohovor z roku 1979 o eh, ďaleko, eh, ďaleko dosahujúcich cezhraničných účinkoch mm, mm, agresívnych organických znečisťovacích látok. Čiže tento dohovor ohľadom, ohľadom cezhraničných e, znečistujúcich e, látkach ďalekého dosahu e, a pozmenujúce návrhy k tomuto protokolu vzýšli z z, dlhodobé, e, z dlhodobých štúdiú. Prvá séria bola medzi rokmi 72 a 75. Na základe toho bol podpísaný dohovor v roku 79, vstúpil dohovor do e, účinnosti e, v roku 1983. Bol to prvý medzinárodne záväzný akt tejto oblasti a to poviedlo k výraznému zníženiu škôd spôsobených e, cezhraničným, pôsob- cezhraničným pôsobením znečistujúcich látok. E, v tých prvých e, v tých prvých rokoch sa to týkalo ťažkých kovov, látok obsahujúcich sírnaté zložky a vlastne táto osma Osmi pozmeňujúci návrh sa týka vlastne aj učitku ozonov a ďalších látok. E, Teraz my chceme venovať pozornosť predovšetkým tým, e, tým persistentným organickým znečišťujúcim látkam. Zmluvné strany, e, ktoré pristúpili k revidovaniu protokolu, sa rozhodli, že je potrebné spracovať novelu. Protokol bol upravený na základe rozhodnutia z roku 2009 a tieto rozhodnutia musia byť ratifikované e, zainteresovanými stranami. K tomuto e, vlastne bolo prijaté rozhodnutie rady a povedie to k vyššej stupňu ochrany ľudského zdravia a životného prostredia voči účenkom cezhraničných e, znečistujúcich látok. Teda v tomto prípade ide všetkým o organické znečistujúce látky a ťažké kovy. Odporúčanie spravodajcu e, Giovanni Laviu je e, schváliť tie, tú novelu e, tak, ako bola koncipované. No a toto sa vzťahuje na body ako 5 či 6 nášho dnešného programu. Sú nejaké pripomienky, doplnky k tomu, čo som povedal? Nik sa nechce k tomuto vyjadriť. No, potom má slovo komisia. Komisia sa chce vyjadriť, alebo e, plne súhlas aj z tej strany. Tak výborne, môžeme pokročiť k ďalšiemu bodu, pretože e, ten ostatný bod nám zabral viac času, než sa predpokladalo. Teraz pristupujeme k spoločnej rozprave týkajúce sa bodov 7, 8 a 9. To sú e, vlastne námietky e, v súlade s pravidlom 105 a ide o e, bod 7 je, je mlieko pre dojčata a batovatá. Ten predkladateľ, predkladatelia tejto e, námietky nie sú prítomní. A preto prejdeme k bodom 10 až 15. To je spoločná doprava na tému udelenia absolutória. A potom sa vrátime k bodom 7, 8, 9. Nemáme tu totiž pána Taylora, e, na bod 789, ale teraz preto prejdeme na bod 10, to je absolutorium pre EFSU. ECHA, EEA, ECDC a Európsku komisiu ako takú a potom EMA. Ak dovolíte, začnem s niekoľkými e, generálnymi poznámkami k absolutóriu pre spomínané agentúry čo sa týka e, e, prešetrenie plnenia rozpočtu, vychádza z, e, zo správy, ktorý predkladá spravodajca pre rozpočet. A takisto z aj strany komisie je taký, takáto styčná osoba. Boli nám poskytnuté informácie na základe našich dopytov. V roku 2014 práve e, rok 2014 bol prvým rokom viacročného finančného rámca. A snahou tohto rámca je e, alokovať zdroje e, na príslušné obdobie a konkrétne, ak hovoríme o absolutóriu na rok 2014, tak máme na mysli pridelovanie zdroje 2014-2015 Musíme si uvedomiť, že DG Envy z 352 miliónov eur, čo sa týka e, e, objemu záväzkov, zabezpečilo e, plnenie na úrovni 99,8 a čo sa týka platie, tam by to bolo 95-percentné plnenie. miera plnenia e, bola vyššia aj v prípade DG klíma 99,7 pre záväzky a 95,7 platby. Čo sa týka DG Santé, v roku 2014 DG Santé zodpovedalo za 224 miliónov v oblasti verejného zdravia 96% bolo využitých uspokojivo, 75% celého rozpočtu e, sa priamo prevádza na tri decentralizované agentúry ECDC, e EFSA a EMA. E úroveň plnenia platieb je je 98%, takže spravodajca je plne spokojný. Čo sa týka plnenia, E, záväzkov aj platieb podľa rozpočtu. Teda takto boli vyhodnotené tie tri generálne riaditeľstva plus komisia. Čo sa týka témy e, potravinovej bezpečnosti a, v tomto kontexte agentúry, ktoré sa e, to zodpovedajú, tieto agentúry zohrávajú veľmi dôležitú úlohu majú odbornú aj vedeckú úlohu, takisto aj úlohu z hľadiska eh, riadenia správy prostriedkov. Je nevyhnutné, aby boli primerane finančne aj personálne vybavené. Možno konštatovať, že došlo k zlepšeniu v využívaní eh, rozpočtu na základe pripomienok parlamentu a Uh, účtovného dvora boli, príjma, boli prijaté určité opravné kroky, ktoré, na základe ktorých sa zlepšila interná kontrola. No a to isté sa týka aj pripomienok EP eh, vzťahujúce sa na absolutorium eh, pre rok 2013, predovšetkým v súvislosti s EFSO. Opäť sa to týka interného auditu a takisto aj efektívnejšia e, e, správa a riadenie. Na základe informácií aj zo strany účtovného dvora môžeme udeliť absolutorium v oblasti životného prostredia, verejného zdravia, e, a tak ďalej na rok 2014. A e, to udelenie absolutória sa bude vzťahovať na 5 agentúr, ktoré spadajú do našej gestie. Možno celkovo konštatovať, e, že e, pristupujeme k udeleniu absolutória na základe pozitívnych výsledkov. E, teraz dáme slovo e, pánovi Selimovičovi. E, ja plne súhlasím so všetkým, o čom pojednávajú tie stanoviská, ke keď sme sa snažili zrealizovať e, posledný pozmeňovací návrh, tak e, nezvládli sme to, pretože e, bola nejaká technická chyba systému. Môžeme to zrealizovať ako ústný pozmeňujúci návrh, alebo to teda nechať až na budúci rok. V prípade vo týchto piatich agentúr už dve majú politiky boja proti podvodu, ostatné to nemajú. Keďže účtovný dvor poukázal na to, že došlo k určitému nesprávnemu hospodáreniu s prostriedkami, je dôležité, aby náš výbor vyjadril odporúčanie pre tieto tri agentúry, aby zaviedli politiku boja proti podvodom v niektorých týchto agentúrách ide o pomerne veľký objem ekonomických záujmov. Neviem, či takéto niečo je, je možné e, naformulovať ako ústny pozmeňujúci návrh. Pravda je, že teda nemohli sme to urobiť v online režime elektronicky, pretože bola technická chyba systému. Ak teda sa to nedá ani tak, ani tak, tak necháme to na budúci rok pán predseda Delavia, e, je možné zrealizovať pozmeňujúci návrh do zajtrajšieho dňa, do obeda. A teda pokúste sa o to a budeme o tom hlasovať neskôr na pôde výboru. Neviem, či sú tu kolegovia, ktorí by sa chceli vyjadriť k týmto témam. Nie. Myslím si, že si vypočujeme komisiu. Máme tu niekoho za komisiu, kto by sa chcel k tomu vyjadriť? Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel poukázať na to, že sme veľmi spokojní eh, s tým, ako e, dopadol roku 2014, e, predovšetkým v oblasti životného prostredia a klímy. Veď sám ste poukázali na to, že to bol mm, náročný rok, bol to prvý rok viacročného finančného rámca a bolo tam viacero nových prvkov, napríklad medzi iným spomeniem finančné nástroje, e, boli tam nové jeden pre životné prostredie, jeden pre e, klímu a tieto finančné nástroje e, e, boli odštartované a bolo možné teda aj využiť fondy na to určané. DG Klíma bolo novým generálnym riaditeľstvom, ktorý začal fungovať od roku 2010 a e, vlastne až v tom roku 2013 a 2014 sa to rozbehlo na plné obrátky a teda aj plnenie rozpočtu dosiahlo žiadanú úroveň a teraz je to plne funkčné. Rok 2014 bol pozne, poznačený rozpočtovými problémami, e, ktoré kvôli ktorým sa e, presunuli niektoré platby na január 2015, no a tieto platby boli faktúrané v januári 2015, no a počítané do platieb za rok 2015. Situácia teraz už deň ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Neviem, či niekto by sa chcel ešte vyjadriť za komisiu. Ak nie, tak môžeme musím ešte pripomenúť, že lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov bude zajtra o 12.00 Hlasovať sa bude 21. januára vo výbore a hlasovanie na výbore KONT sa uskutoční 23. marca. A teraz sa, sa vrátime. Idem pán Taylor a prídeme beta, teda naspäť k téme námietky 105 potraviny pre osobitné lekárske účely pre dojčatá. No a dávam slovo pánu Taylorovi. Nech sa páči, môžete nám vysvetliť podstatu námietky a neskôr môžeme otvoriť diskusiu. Nech sa páči. Well, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Budem sa vedeliť ku všetkým trom návrhom spoločne. Ehm, v tom prade, ako je to v programe. Chcel by som jasne uviesť, že e, e, napriek viacerým dôvodom, ktoré uvádzam v návrhu, e, je uznávané, že dojčenie je najoptimálnejší prístup k kormeniu dojčat a batoľat a mm, chcel by som e, zdôrazniť, že v žiadnom prípade nie som proti využívaniu dočenských zmesí. Je to potrebné pre mnohých rodičov, to rešpektujem. Prekladám e, návrh, e, aby som chránil e, e, dojčata, ktoré sú e, dojčené alebo krmené týmito zmesami, pretože návrh naredenie nie je dostačujúce. Či už ide o ochranu e, rodičov a tých, ktorí poskytujú starostlivosť e, pred e, zavodzajúcom informácie. CZO odporúča e, dojčiť e, e, e, exkluzívne e, e, deti do 6 mesiacov a po 6 mesiacov doplňať to viacerými e, e, dostatočnými nutričnými doplňujúcimi druhmi potravín. Preto je veľmi znepokojujúce, že najnovšie údaje hovoria, že v 21 štátoch, ktoré e, e, e, spadajú do Európskej regionu CZO, iba 13 dojčat dostávajú výlučne materské mlieko do veku 6 mesiacov. Dojčenie je spojené s viacerými zdravotnými prínosmi okrem iného a Európska únia by mala robiť viac, aby podporovala tento prístup, aby ho chránila. Bohužiaľ, návrh delegovaného nariadenia to nerobí neobsahuje dostatočné ustanovenia, ktoré by e, predchádzali e, nechalej e, konkurencii v oblasti dojčenia a preto podkopáva E, e, medzinárodný kódex e, uvádzania na trh príslušných dojčanských zmesí a viacerých medzinárodných kódexov. Toto nariadenie namiesto toho, aby uplatňovalo medzinárodný kódex, iba oslabuje snahu členských štátov z hľadiska náležitej implementácie týchto kodexov v snahe chrániť e, e, dojčata a matky, pretože e, v Medzinárodnom kodexe sa uvádza, že nesmie sa dopustiť reklama alebo pro, propagácia dojčenských alebo následných e, e, zmesí, ktoré spadajú pod pôsobenie kodexu. Návrh tohto nariadenia umožňuje takéto e, E, reklamné postupy vo e, e, publikáciách, ktoré sa specializujú na starostlivosť o deti a vo vedeckých publikáciách, ale umožňuje členským štátom obmedzovať takúto reklamu. Okrem toho nie sú tu žiadne obmedzenie, pokiaľ ide o reklamu e, zmesí pre staršie vekové skupiny a neposkytuje členským štátom právnu istotu, istotu ak chcú tomu braniť Návrh mojho uznesenia e, spočíva v tom, že všetky druhy reklamy takýchto dočenských e, e, výrobkov musí byť, zmesi musí byť obmedzené a reklama zmesi pre staršie vekové skupiny musí byť obmedzené iba na vedecké publikácie. Zatiaľ, čo členské štáty, ak sa tak rozhodnú, môžu naďalej obmedzovať takéto publikácie. Pokiaľ ide o e, zmesi pre neskôršie vekové skupiny. E, e, je dobré, že naredenie obmedzuje alebo zakazuje reklamu pre dojčenské zmese, ale umožňuje pre zmesi pre neskôršie skupiny podľa naredenia 1924. komisie v súčasnosti zvážuje E, schválenie e, takých e, zmesí pre tvorbu krvi alebo vitamínu C. Toto je do neba volajúce. Takéto tvrdenia môžu byť pravdivé, ale využitie ich v reklame umožní nekalú e, e, konkurenciu e, voči takým spracovaným potravinám, ktoré nie sú na obale takéto informácie a pôsobí proti takýmto jednoduchým nespracovaným potravinám. Myslím si, že treba explicitne zakázať užívanie takýchto tvrdení. Okrem toho ide o E, e, do, doplnenie doxahexonovej kyseliny. To je DHA, e, v skratke je to omega-3 masná kyselina a jej použitie je povinné v dojčenských zmesách a zmesách pre staršie vekové skupiny, zatiaľ čo v súčasnosti je to voliteľná zložka E, napriek e, e, známym prínosom všetky vplyvy nie sú známe. A to dokonca uznáva Európska asociácia pre bezpečnosť potravín. A napokon vyzývam k nulovému prístupu, pokiaľ ide o rezídia pesticidov, pretože endokrinný systém e, e, u dojčat a detí mladého veku je mimoriadne zraniteľný a komisia by mala e, definitívne konať v súvislosti s vplyvom na endokrinný systém. Myslím si, že je to potenciálne trestný z hľadiska Mm, bezpečnosti zdravia. Pokiaľ ide o potraviny pre špeciálne e, lekárske použitie, to je druhý bod programu. E, e, dôvodom námietky je najmä ustanovenie pre také druhy potravy, ktoré sa vyvíjajú na upokojenie nutričných potrieb E, deti malého veku. Ide o mimoriadne zraniteľnú skupinu a reklama takýchto e, špeciálnych e, potravín by nemala byť povolená a informácie pre zdravotníkov by mali byť podľa mňa obmedzené iba tými, ktoré sú vedecky podložené. V súčasnosti návrh nariadenia umožňuje reklamu takýchto e, dojčenských zmesí a zmesí pre neskôršie vekové skupiny na špeciálne lekárske účely e, v, vo vedeckých publikáciách, publikáciách venovaných starostlivosti o deti. Ale e, e, takéto publikácie čítajú e, tehotné ženy, e, mladí rodičia, e, a to, táto reklama môže viesť k nebezpečnému uh, spôsobom používania týchto zmesí. Okrem toho, tzv. obmedzenie reklamy a propagácie sa spomínajú v článku 10 e, návrhu delegovaného nariadenia o e, dojčenských zmesách a zmesách pre staršie vekové skupiny, ale v súčasnom znení e, sa to neozrkadluje v úvodnom ustanovení 18 návrhu delegovaného nariadenia. Nie je to rozlišenie medzi dojčenskými zmesami a pre staršie vekové skupiny pretože umožňuje e, e, členským e, štátom obmedziť reklamu dojčenských zmesí, ale nie zmesí pre staršie vekové skupiny. A to môže spôsobiť právnu neistotu na strane členských štátov. Ďalším dôvodom mojej námietky je tá skutočnosť, že napriek tomu, že návrh delegovaného nariadenia neumožňuje E, e, e, zverejňovať takéto tvrdenia. Mnohé značky to uvádzajú a to vedie k zneužívaniu týchto zmesí potravín. Treba uviesť, že takéto značkové názvy predstavujú de facto Eh, eh, tvrdenie z oblasti eh, zdravotníctva. Tiež volám po nulovej tolerancii voči rezidui pesticídov vzhľadom na veľkú zraniteľnosť endokrinného systému dojčiat a detí staršieho veku. Ehm, dúfam, že kolegovia ehm, podporia hlasovanie zajtra. A pokiaľ ide o procesované e, eh, e, eh, zmesi eh, na základe cereálie, to je tretí bod. E, e, Hlavným dôvodom mojej námietky proti tomuto dlhovom nariadeniu je to, že umožňuje obsahovať, poskytovať 30 energetického obsahu za, e, e, na úkor e, e, cukru a to je ekvivalentný 30 kilokaloriem e, e, e, zo 100 kilokalórií e, energie. Ak ste sa ešte nestratili, e, potom si uvedomíte, že je to v rozpore so všetkými odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá e, iba v septembri tohto roku obmed odporúčila obmedziť použitie voľného cukru um, hranicou menej ako 10 E, celkového príjmu energie. A zatiaľ, čo e, v návrhu naredenia je to 30 e, trojnásobne viac ako odporúča Svetová zdravotnícká organizácia, ktorá odporúča doplňať materské mlieko od 6 mesiacov viacerými bezpečných, bohatých na nutričné látky zmesí, ale nie tých, ktoré obsahujú cukor. Členské štáty a vedci odporúčajú e, výrazne znižiť e, príjem cukrov. E, zavedenie takýchto druhov potravín v tak skorom veku je pravdepodobne nebezpečné z hľadiska obezity a preferencií v strávaní detí Nesprávne stravovanie v súčasnosti predstavuje najväčší, e, e, najväčšiu príčinu e, ochorenia a úmrtnosti viac ako tabak a alkohol, ktoré sa nevyrovnajú účinkom nesprávneho stravovania vzhľadom e, na tieto skutočnosti návrh delegovaného naradenia neobsahujú dostatok opatrení, ktoré by chránili e, dojčata a deti e, mladého veku pred obezitou. Povolené množstva cukru by mali byť v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie. Návrh uznesenia volá potom, aby komisia odložila schválenie delegovaného aktu, kým e, e, sa nezverejní jej vlastná správa o dojčenských zmesách a kým EFSA nezverejní svoje posúdenie cukru a používania cukru e, v dojčenských zmesách v súlade s všeobecne uznávanými odporčaniami. Ďalšie žiadosti E, e, zahrňajú e, nulovú toleranciu voči pesticídom vzhľadom na to, že dojčata a dieťa mladého veku, malého veku, radného veku sú veľmi zraniteľné. Označovania a uvedenia na trh spracovaných potravín musí sa robiť takým spôsobom, aby bolo jasné, že takéto E, výrobky nie sú určené pre e, e, dojčata vo veku menej ako 6 rokov. Tým som skončil vašu stehodosť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz môžeme rozprúdiť diskusiu. Pani Grosket. Ďakujem pekne, predseda. Neviete, prekvapení sú to pre mňa tri, tri námietky. Už, e, e, nariadenie z roku 2012. E, veľa z nás bojovali spolu s niektorými kolegami, napríklad pani, pani Rís, na to, aby sa uvalili normy, zvýšené normy na to, aby sa ochránila zraniteľná časť populácie, komu, pre, ktoré sú, pre ktorú sú určené tieto produkty delegované ak tie komisie chcú alebo idú s smerom k najlepšiemu informáciu informovaniu e, spotrebiteľov e, silnejšie obmedzenia, čo sa týka reklám. No a ja si myslím, že toto opatrenie ide dobrým smerom, no a preto nezdielam, e, nezdielam tu ten názor a stanovisko zelených. No a potreba pre tých najmenších pre dočetá, čo sa týka čo sa týka niečenia no E, strán, ktoré sú e, progresívne v mene práv žien, tie dogmatizujú e, z obviňovania žien, ktoré nedojčia svoje deti a ktoré nemajú možnosť a toto sa mi zdá absolútne nepriateľné. Som isté, všetci súhlasíme s tým, že materské mlieko je dôležité, ale vyžaduje si to jasné a isté alternatívy, ktoré budú disponibilné. E, nuž a komercializácia a námietka proti komercializácii alternatívnych produktov je podľa mňa nebezpečná. Nuž námietka pána, pána Taylora podľa mňa sú neodôvodnené. A pretože delegované akty hovoria, že a, e, denia pre, na potravách pre dojčatá nie sú povolené. Práve pre dojčatá sa, sú jasne rozlíšené pre tých najmenších a pre tie staršie deti. No a takto je zaistená aj bezpečnosť spotrebiteľov. No a čo sa týka potravín, ktoré sú určené na lekárske účely eh, pripravených, eh, na, pripravených zoblnených a pre, eh, pre mytinuž argumentácia podľa mňa je tiež správna. A ja hovorí sa o porovnávaní viacerých, viacerých produktov. Hovorí sa o boj proti pesticídom. Dnes máme už limity reziduálnych eh, alebo zbytkových eh, hodnôt a eh, už sa aplikujú pre všetky druhy pesticídov. A tiež chcem povedať, že matky bohužiaľ tiež vo svojom materskom lieku môžu alebo ich materské mlieko môže tiež obsahovať pesticídy, takže zákaz by bol nemožný, pretože niektoré pesticídy ostávajú v životnom prostredí no a vy e, navrhujete nulovú toleranciu, čo je nereálne. E, treba pripomenúť, e, že pri základe obilniny si vyžadujú regulované zloženie, hlavne na obmedzenie nasýtených tukov, soli, nuž a transparentnosť. A chcem zdôrazniť veci. Ja uznávam, že proces komitológie nie je úplne jasný, ale treba zdôrazniť, že delegované akty, na tých sa zhodla komisia, experti členských štátov a príslušné príslušní aktéry a strany. Takže ak chceme bojovať proti potravinárskému priemyslu, tak tieto námetky dávajú zmysel. Ale treba zohľadniť mladé matky, ktoré nemajú možnosť kojiť deti mm, a alebo situáciu, keď nemôžeme, alebo aj mm, matky, alebo potrebovateľia vždy variť neustále. Ja odmietam reto podporiť tieto námietky. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Šaldemose. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa chcem vyjadriť k trom námietkám spolu s tým spravodajcom My chceme odporučiť e, podporu dvoch týchto. Tam je to prvá z nich, ktorá bola o, o práškovom lieku a zmesiach. Treba byť veľmi opatrný pri propagácii na zdravotných hláseniach a tvrdeniach. No a sme to povedali na to, aby sme informovali spotrebiteľov o ich možnostiach. Je to veľmi zraniteľná skupina, takže musíme postupovať veľmi opatrne v tom, čo sa dá, čo sa objaví v týchto reklamách a nemôžeme tieto produkty veľmi vychladovať môžeme podporiť eh, eh, námietku v produktoch o špecifických lekárskych účeloch. No a čo sa týka spracovaných eh, potravín, polotovarov, tak by bolo dobre, keby EÚ povolila potraviny pre deti, ktoré obsahujú 40 cukru. období, keď eh, jedna z našich najväčších víziev je obezita, hlavne medzi deťmi. Takže to musíme obmedziť. Nie, že by komisia bola proti. Ak chcete povoliť eh, takéto obrovské množstvo cukru, že sa možnosť eh, preskúmať zloženie, tak myslím, že by nebolo byť, mať, byť, mať, byť povolené takéto obrovské množstva cukru v detskej výžive. Takže správne predložiť túto námietku. Ja tým sa demokrata, by to podporili. Ďakujem pekne. Ďakujem ďalší rečník, ďakujem pekne. Ja chcem vystúpiť v mene našej tieňovej spravodajkyne Federiky Rís, ktorá bohužiaľ nemohla prísť. Ja súhlasím s tým, čo poviem. Federika bola spravodajkyňou pred 2,5 rokmi v mene za Euró- pre Európsky parlament pre nariadenie, ktorému boli vypracované tieto tri námietky a my máme isté oba- obavy textov. Pár všeobecných pripomienok. Poprvé, myslím, že nemôžeme hovoriť o námietke, ale o úplne prepracovaní správ nariadenia v júli 2016 pre ustanovenia majú byť v platnosti a ťažké opäť prečo pán Taylor je proti delegovaným aktom, ktoré zverejnila komisia. Ktoré sú len Myslíme o tom, z roku 2013. Ja chcem zdôrazniť tento protiklad eh, z toho, čo povedal Karl Schlitter eh, na, na plánovno založenia tiež, Michel Rybaš, citácia. No, vítame eh, zavedenie princípu prevencie do textu tiež, žiadame špecifické pravidlá využitia nanomateriálu a prísnejšie pravidlá eh, označovania a propagácie. Dôležité je, aby sme neza, sa nezavádzali spotrebitelia a preto budeme hlasovať za eh, toto znenie. A rozhodnosť politických dôvodov zelení zmenili názor a súčasná motivácia je boj za exkluzívne kojenie nad rámec 6 mesiacov, čo odporúča VHO. A my chápeme, že ako liberáli my sme jasne proti tomu, čo je obmedzenie slobod výberu pre ženy, kojiť alebo nie z rôznych dôvodov, Takže ťažko sa to dá E, zosúľadiť s prácou, alebo jednoducho preto, že príroda im to neumožňuje. No a ďalšie detaily. Prvá námietka o detskej výžive. Nužia pri argument zelených nás chcú presvedčiť o tom, že by to bol konflikt legislatív medzi Európskou úniou a odporúčaniami VHO. To je nesprávne nielen preto, že Európska komisia zaistuje konzistentnosť textu, ale pretože členské štáty uplatňujú usmernenia VHO, v 10 ročia nič nové sa nestalo, odkedy bolo e, zverejnené porúčanie. Druhý argument je jasný, že chcú rozšíriť zákaz propagácie. Nož a v praxi E, žil pred dočencevou veku od 6 do 12 mesiacov, z ohľadu na to, e, že to bolo porazené o takmer 100 hlasov v prvom čítaní v roku 2012, ale presne z dôvodu, pretože by to vytvorilo nespravodlivú e, konkurenciu na trhu k otázkam kontaminantov. Samozrejme, máme rovnaký názor na obmedzenie využívanie pesticídov. A chcem len pripomenúť, že máme najpresnejšie pravidlá e, s veľmi nízkymi limitmi 0,01 mg na kilo na základe princípu prevencie. Mm, nie tak, ako sa robí v návrhu zenia nulová tolerancia pre pesticídy, že obecný princíp, to je absolútne nerealistické, všetci vieme, že niekedy je znečistené životné prostredie pesticídmi, čiže z takéto zvyškové, zbytkové hodnoty e, sa bohužiaľ môžu nájsť. No a je tiež je pravda, že keď komisia implementuje opatrenie, že bude dávať pozornosť, no preto ešte stále čakáme reakciu a na to, že komisia bude tlačiť na ESO tak, aby, aby aktualizovala znam pesticídov s prísnejšími limitmi. A ešte posledná vec, pripomienkam na Štíňových náštevná správnekyňa a teraz nehovorí o spotrebiteľov, ale o pacientov niektorých veľmi malých s chronickými chorobami. A ona tiež žiada, aby delegácie EPP úspešné pri obesnení pravidel, informácie, ktoré musia byť umožnené a propagácia, ktorú treba obmedzovať teraz je jasný rozsudok, že komunikácia má, byť, má mať e, vedecký charakter, nemá obsahovať e, reklamu. Budovne pán Taylor ukázal, že on chce úplne zmeniť e, legislatívu, čo nie je účelom námetky proti delegovanému aktu a preto Frederika Rice návrhne našej skupine zamietnúť všetky tri námietky. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem. Teraz pani Godin. Ďakujem veľmi pekne. A tri námietky pána e, Taylora v detskej e, výžive. E, skladu dôležité otázky hlavne o pesticídoch, ale tiež o označovaní transparentnosti. Nuž materské mlieko je najlepším riešením, to je jasné. A porúčanie VHO pre prvých šiestich mesiacoch, rovnako ako označovanie a a, a propagácia musia byť dodržávané. Takže čo sa týka označenia, podporujeme pána aha, Taylora. No a ďalej, ženy, ktoré si želajú kojiť, alebo uh, neželajú kojiť, musia mať možný výber čiastočne. Uh, tým formuje trh nuž a, a nulová tolerancia voči pesticídom odporúčanie komisie sú skutočne uh, diskutabilné aj znenie. No a pridávame sa pánovi Taylorovi, eh, že tam nie je o absencii eh, glyfozátov na zozname. To je pesticíd najviac používaný vo svete. No a čo sa týka A, čo je masná kyselina, na dôležitá pre vývoj dieťaťa, už neukázalo to žiadnu výhody pre deti a DA a náhradná DHA sa nedá porovnávať s, z materského mlieka alebo materskou k transformovaným produktom. S obilním súhlasíme so spravodajcom o úrovni o povolenej úrovni e, cukru, a čo sa týka e, lekárskych produktov. Tiež podporujeme spravodajcov k tomu, že tieto produkty e, nemôžu byť propagované a na záver súhlasíme s mnohými prvkami, dáme to pána Taylora, my však musíme ešte presne zhodnotiť eh, naše stanovisko a všetky fakty. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani Gardini. Ja budem sa snažiť byť eh, veľmi stručná. Potom, ako som si vypočula kolegu, ktorý eh, koncipoval tieto tri námietky, pričom ich doplnil eh, s, od, so zdôvodnením. Už čo dodať? Neviem, či sledoval eh, všetko to dianie eh, v minulom funkčnom období, ktoré vyústilo do tej, do tej legislatívy musíte si uvedomiť, že tie obavy, ktoré tu aj boli prezentované, nás poviedli eh, k tomu výsledku, ktorý máme pred sebou. Je za tým, sú za tým dva roky práce. Nešlo o nejakú unáhlenú improvizáciu. My sme sa snažili dopracovať k uspokojenému výsledku sú zohľadneným e, oba otáznikov, ale mám pocit, že sa vraciame v čase, vraciame sa do bodu nula a nie na to dôvod, veď všetky tie e, obavy, ktoré tu boli prezentované, už boli prežuté, boli preverené. A e, práve preto, že sme sa tým už zaoberali a dopracovali k tomu výsledku, treba ho ponechať. Členské štáty by mali mať možnosť doplniť ďalšie obmedzenia týkajúce sa reklamy. To je možné to môžu už za e, súčasných okolností. Členské štáty majú e, takýto manevrovací priestor. Môžu obmedziť e, reklamu. Reklama môže byť umiestnená len v špecializovaných časopisoch. DHA aj omega-3, to je teda výživový doplnok, e, veľmi dobre známy a treba si povedať, že verejná mienka je tomu veľmi naklonená. V minulosti mm, existovalo veľné používanie a to poviedlo paradoxne ku konkurenčným výhodám. respektíve znevýhodňovalo tých, ktorí e, neponúkali DHA. A preto chceli sme zabrániť e, takým nekalým praktikám, ktorým boli vystavení rodičia. Ja som proti týmto trom nomietkám, veď väčšinou tých obav, e, väčšine tej obav sme sa už venovali a išli sme do hĺbky a chceme sa vrátiť opäť do bodu nula a začať znova, tak potom zahadzujeme dvojročnú prácu. A vytvorili by sme zároveň obdobie právnej neistoty, ktoré, mm, ktoré môže byť na škodu nielen pre sektor samotný, a škodlivá nielen pre sektor, ale e, aj pre pre samotných spotrebiteľov, e, e, zároveň pre zamestnanosť a tak ďalej, pretože spotrebitelia by e, vlastne prišli o, o ochranné mechanizmy, ktoré poskytovalo nariadenie parlamentu. Všetky tie obavy alebo otazníky, o ktorých, ktoré adresujú tie námietky, no ako to povedať, ale Skutočne tu v tomto výbore sme, sme dohodky preberali všetky tieto otázky. Takže ja apelujem na vás, neschválte tieto námietky, pán Gentile, pani Gentile. Vstupujem do tejto diskusie s expertným zázemím, pretože ja som vzdelením detská lekárka, aj keď uznávam, že už e, nepraktizujem e, ako e, pediatrička. A v každom prípade podporujem mm, všeobecné stanovisko skupiny SAD. Ja som si prečítala tie námietky v kontexte všetkých článkov, informácií, ktoré sú zachytené v tomto dokumente. Môžem konštatovať, že e, a to bez spochybnenia závažnosti otázok, ktorým sa venuje tento dokument a bez pochyby a dojčenie je tým najlepším riešením a každá e, matka e, by to, by to e, mala vziať v úvahu, pretože mm, tým, že dá život dieťaťu, by mala sa snažiť poskytnúť mu to maximum, ale je veľa dôvodov a situácií, kedy dojčenie nie je možné. A tie dôvody môžu byť rôzne. Napríklad e, e, situáciu, v ktorej sa nachádzajú ľudia, čo sa týka e, zamestnanosti, čo sa týka sociálneho zabezpečenia a ženy stoja pred mnohými ťažkými rozhodnutiami, keď majú deti. E, nebudem samozrejme zachádzať do detajlov e, materských dovoleniek a dávok a tak ďalej. Určite sú to témy pálčivé a zasluhujú si pozornosť, ale zrejme na inom fore ako na tomto výbore. E, takže apelovala by som na členské štáty, aby stimulovali e, e, také e, koncepcie a politiky, ktoré by skutočne navodzovali pozitívne prostredie v prospech dojčenia. V konečnom dôsledku by sme sa mali snažiť o to, aby sme predchádzali situáciám, uprednostňujúcim isté riešenie na škodu iného riešenia. Samozrejme, e, naj, najlepšie poznám môj domovský štát, Taliansko. V talianských nemocniciach dostávajú zo sektora dojčenskej výživy e, vzorky zdarma Ehm, dojčenského mlieka. Ale myslím si, že nemali by sme podporovať e, zbytočnú propagáciu iných alternatív, nahradzajúcich dojčenie materským liekom. Ďakujem. Pán Ek. Ďakujem. Pán predsedajúci, chcem sa vyjadriť k jednému bodu, ktorý tu uviedol pán Taylor. Hovoril, že dojčenská e, e, výživa a výživa pre teda e, staršie deti môže mať vysoký obsah cukru moja sestra a švagor sú, psychia, sú e, neurolog a psychiatrička a ja som sa ich pýtal, prečo deti tak milujú sladkosti. A vysvetlili mi podstatu veci, keď, e, keď dieťa e, dostáva výživu s vysokým obsahom cukru, tak takže vznikajú nové prepojenia nervových buniek E, a to vlastne v určitej časti mozgu vyvolávajú pozitívny pocit. A pri, každom, pri každej dávke, ďalšej dávke cukru sa vlastne vytvára ďalšie takéto nervové prepojenie. A tým, e, že e, máme potraviny s takým vysokým obsahom cukru, vytvárame generáciu závislákov na cukre a e, my vieme, e, aký má e, zdravotný dopad vysoký, potraviny s vysokým obsahom cukru vidíte, čo e, dosahuje príslušný sektor. E, my vlastne e, vychovávame deti závislé na cukre, ktoré sa dožadujú potravín s vysokým obsahom cukru. Takže ak majú potraviny pri deti, majú obsah okolo 30 to je absolútne nezodpovedné, ba priam kriminálne. Ďakujem. Pán Mejer. Pani Mejer, e, ja sa e, priamo, e, ja priamo nadviažem na predrečníka, nebudem síce taká dogmatická ako pán Ek, ale aj ma, mňa zarazil obrovský rozdiel medzi odporúčaním VHO 10%, tiež to pri tej dončeskej výžive je to 30 Ja mám otázku pre komisiu, prečo sú tieto aktuálne vedecké poznatky a odporúčania VHO nezohľadnené, pretože je, je, pretože všeobecne v Európe platí veľká ostražitosť, ostražitosť týkajúca sa potravín a obsahu potravín e, pre e, dojčatá, deti a mladých dospalých. No a čo sa týka e, reziduí pesticíd, tie, sú to promilové obsahy. Je to dosiahnutelné? A myslím si, že jedna vec je napísať čísla a druhá vec, aké sú, čo je prakticky reálne. Uh, Ďakujem teraz pani Somer. Ďakujem za slovo. Úprimne povedané, tie argumenty e, zelených e, sa mi vôbec nepozdávajú. Zdá sa mi, že tie námietky sú ideologicky podmienené. Ja e, samozrejme som za to, aby dojčenie e, bolo e, favorizo- favorizované a ja sama som dojčila 6 mesiacov, ale v istej fáze sa musí prejsť aj k doplnkovej strave. No, ale je pravda, že ja som, mala, ja som bola doma, e, ale sú e, mnohé ženy, e, dojčiace ženy, ktoré musia ísť do práce a je dosť ťažko, ťažko sa dá sklpiť práca s pravidelným dojčením. A preto si myslím, že aj takéto ženy by mali mať k dispozícii produkty, ktoré im pomôžu. Delegované, eh, delegované akty komisie hovoria o tom, že dojčanie je najlepšie pre dojčatá a takisto aj obmedzujú um, zásadným spôsobom reklamu alebo propagáciu týchto uh, náhradných uh, uh, produktov na, dojče, na dojčenie. No a jednoducho je, je už jasne nalinkované, ako rozlišovať aké sú limity. Myslím, eh, neviem, eh, kde dochádza k nekalým praktikám pri ponuke eh, takýchto produktov pre e, dojčatá, samozrejme za splnenia podmienky, že pri tomto náhradnom lieku je uvedená e, je uvedené teda aj konštatovanie, že pre dieťa je najlepšie e, dojčenie. Myslím si, že úplný zákaz reklamy je čosi prehnané. Musíte si uvedomiť, že, že Niečo sú, e, niečo sú odborné časopisy pre e, zdravotnícky personál a niečo sú e, zdravotné informácie pre bežnú populáciu. Musíme si uvedomiť, že zdá sa mi, že je dôležité, aby, aby, aby boli tieto veci patričným spôsobom podchytené. No a čo sa e, týka e, uvedeniu e, podrobnému obsahu produktu, netvárme sa teraz, že že sa pohybujeme e, v, e, pohybujeme v e, priestore alebo v doméne, kde nemáme žiadnu legislatívu. Veci sú regulované, aj uvádzanie informácií, obsahu. Takže skutočne zamyslíme sa nad tým, čo chceme dosiahnuť. Ja teda nerozumiem týmto námietkam. Tie odporúčania VHO E, dôležité, ale predsa to nie je písmo sveté a e, domnievam si, že e, sú odborné grémia aj na úrovni členských štátov, ktoré sa týmto zaoberajú. Medzi iným aj Európska únia má agentúru EFSA, ktoré, ktorá vydáva svoje odporúčania a a, a čo sa týka maximálneho obsahu cukru, No, neexistuje nejaká odporúčaná miera. V tom má v tom má pravdu pán Ek, e, že možno deti e, nacvičiť, e, nacvičiť na cukor, tak povedia, a zväčša tý, tými, tými, ktorí kazia deti a navádzajú ich na sladkosti, sú práve starí rodičia. Uh, ale e, myslím si, že sme v Európe, prečo sa nepridržiavať odporúčaniu EFSA. A existuje e, e, aj, aj nemecké gremium, ktoré sa, ktoré, alebo nemecká spoločnosť pre výživu, ktoré via sa vyjadrilo dosť kriticky k mnohým odporúčaniam VHO napríklad limitná hodnota 5%, 25 z obsahu 5-percentný mm, podiel na celkovej výžive a, a tak ďalej. Inými slovami chcem poukázať na to, že neslobodno slepo e, e, sa pridržiavať nejakých odporúčaní VHO. A odporúčania VHO sa e, ne, e, tie odporúčania cukru sa nevzťahujú na cukor, ktorý je, e, ktorý je e, prirodzene obsiahnutý napríklad vo voci. A e, takže treba, e, treba to čítať e, správnym spôsobom. A, a, a takisto aj keď sa hovorí o, o, o rôznej doplnkovej strave, tak tu nemáme na mysli dojčata. Máme skutočne už existujúcu legislatívu, ktorá je dostatočne prísna ohľadom výživy pre e, dojčatá, batolatá a malé deti. A ešte intenzívnejšie sprísnenie nepotrebujeme. Máme už veci dostatočne e, dobre upravené a regulované existujúcou legislatívou. A určite dojčenie je e, tým najlepším riešením pre dojčence a takéto tvrdenie by malo byť na všetkých produktoch, ktoré sú cielené na e, e, takéto deti. Musíme si uvedomiť, e, že rovnako ako pri informovaní o nebezpečnosti alkoholu, aj v tejto oblasti máme ešte čo doháňať ak hovoríme o informovanosti. Treba si uvedomiť, že existujú ženy, ktoré nedokážu, nemôžu dojčiť a prečo by sme mali e, brať takéto ženy na pranier práve e, kvôli tým veciam, o ktorých sa hovorilo? Myslím si, že to nie je správne. Nemali by sme predpisovať ľuďom, ako majú žiť, ako majú fungovať, alebo matkám e, vyvolávať dôvody pre zlé svedomie. Teraz má slovo pán Balcom. Ďakujem za slovo. Mám otázku Keď e, pripravujeme e, legislatívu, keď e, schváľujeme legislatívu, potom čo definujeme ako reklamu? v prípade dojčenských e, zmesí, zmesí pre e, mladé, e, malé deti. Máme určité skutočnosti, e, údaje, ak médie objektívne e, e, m, poskytujú nespochybniteľné údeje, e, považuje považuje sa to tiež za reklamu. Ak áno, ak chceme zakázať takéto poskytovanie informácií, potom e, e, zakazujeme samotný výrobok, pretože v opačnom prípade potenciálny spotrebiteľ nebude mať k dispozícii potrebné informácie. To znamená, že pôjde o nepriamy zákaz samotného výrobku. Ak sú tu nejaké tvrdenia ohľadom e, zdravotných prínosov, že e, takéto e, sú nadradené e, materskému mlieku, v takomto prípade Uvedené tvrdenie treba zakázať, ale poskytnutie e, objektívnej informácií by sa nemalo zakazovať. Potom by to znamenalo e, zákaz e, produktu. Ďakujem pekne. Chcela by som podporiť e, kolegyňu Grostiet, Gardine a niektorých ďalej. Nebudem zacházať do technických detailov. E, odvedli skvelú prácu chcel by som pripomenúť, e, ako ma vychovali. Som bola jedna z 8 detí a zrejme by moju matku by ste odsudili, keď, e, e, že pridávala cukor do našich do nášho mlieka, aj kravského mlieka, možno, že nepasterizovaného. Niekedy, keď počúvam takúto rozprávu, znepokojujú ma diktát e, určitých názorov a ďalšia vlastná skúsenosť. A ja mám e, štyri deti, som ich dojčela, som dojčela aj dvojičky, som na to hrdá, ale nebolo to jednoduché. A keď hovoria, že dojčenie je to najlepšie, samozrejme e, ste to neskúsili. To je mimoriadne náročné. A náš výbor E, by nemal moralizovať ohľadom jednotlivých volieb. Našou úlohou je posúdiť delegované akty v ich súčasnom znení a posúdiť, či e, splňajú stanovený cieľ. Podľa mňa splňajú. Ostatné e, rozmery tejto rozpravy by sme mohli viesť inokedy. Podporujem e, pripomienky e, týchto e, kolegov a kolegyne. Odmietam mnohé tvrdenia kolegov z, zo skupiny zelených, ktorých veľmi respektujem, ale veľmi by ma znepokojovalo, keby matky alebo budúce matky nás počúvali. A chceme zvýšiť znepokojenie. Práve sa nám toto podarilo vo viacerých dnešných vystúpeniach. Viem, že keď som bola mladá matka, veľmi ľahko som sa nechala ovplyvniť E, prepačte, pán Taylor, ale vy ste sa e, viedrili ohľadom reklamy. Naznačili ste, že matky, otcovia nie sú schopné, schopní to posúdiť. Mali by sme rešpektovať schopnosť e, ľudí čítať, premýšľať a možno, že moja, mat, moja matka mala šťastie, že v tom čase neboli žiadne naradenia, nikto jej nehovoril, že nesmieš pridávať cukor e, do mlieka. Musíme pomáhať e, ľuďom a musíme to robiť e, správnym spôsobom, aby komisia, snaha komisie bola podporená, nezamietnúť, aby sme pomohli matkám, otcom a deťom. Ďakujem veľmi pekne. A teraz by sme mali vypočuť si komisiu, lebo niektoré otázky smerovali na komisiu, takže nech sa páči. Ďakujem pekne, eh, pán predseda, za túto príležitosť. Ďakujem za veľmi zaujímavú rozprávu. Prvá vec, eh, ktorú by som chcela jednoznačne vyhlasiť, je to, že Európska komisia eh, súhlasí s vedeckým všetkým spoločenstvom v tom zmysle, že materské mlieko je najlepšou potravou pre zdravé e, deti. A Európska komisia e, podporuje e, dojčenie a chcela by som spomenúť niektoré relevantné iniciatívy. Podporujeme členské štáty v súvislosti s akčným plánom únie pre roky 2013 až 2020. Financujem pilotný projekt pod názvom Together spolu s tým, aby sme podporili zdravý životný štýl a dojčenie. Existuje tu snaha, viacera snahy v súvislosti s, e, e, s rozvojovými krajinami. Je tu oznámenie komisie pre e, rámec politiky pri po, posilnenie dojčenia no, výživy v externých vzťahoch. Nezabudajme pri tom, že každá žena má právo rozhodnúť sa, či bude dojčiť alebo nie. A všetci súhlasíme s tým, že eh, napokon eh, konečné rozhodnutie je vždy osobným rozhodnutím. A preto eh, tu nastupuje zodpovednosť Európskej únie v si našej posobnosti. a tu musíme zabezpečiť, aby toto rozhodnutie nebolo negatívne ovplyvnené vonkajšími faktormi, teda poskytnutím nesprávnej zavadzajúcej informácií e, rodičom alebo personálu, ktorý e, zabezpečuje starostlivosť a ktorý by ich mohol odradiť od dojčenia a napokon, aby keď e, E, e, žena sa rozhodne, že nebude dojčiť, aby sme mali alternatívne výrobky, ktoré by e, dostatočne a bezpečne nahradili materské mlieko a podporili rozvoj dieťaťa. A práve v tomto duchu sme pripravili návrh delegovaného naradenia. Vychádzali sme z najnovších vedeckých odporúčaní EFSA, tam kde, tam, kde existuje a prebehli rozsiahle konzultácie s členskými štátmi, so všetkými zainteresovanými zainteresovanými. Zistili sme, že v návrhu uznesenia sa vyjadrujú, vyjadruje znepokojenie ohľadom nedostatku transparentnosti. Chceli by sme vás ubezpečiť, že sme e, mali konzultácie so všetkými zainteresovanými vrátane mimovládnych organizácií. Komisia e, e, konala v duchu transparentnosti, otvorenosti, keď pripravila delegované akty a e, vďaka e, prískoku mimovládnych organizácií e, sme išli smerom k ochrane spotrebiteľov a som presvedčená, že aj prítomní spotrebiteľe to potvrdia. Ide o významné kroky smerom k ochrane spotrebiteľov o podpore dojčenia. Spomeniem iba niektoré kroky. Všetky nutričné a zdravotné tvrdenia sú zakázané v prípade dojčenskej výživy. Jasne jasne rozliš, rozlišuje medzi e, dojčenskou výživou a výživou pre staršie vekové skupiny a zavedli sme obmedzenie pre zmesi určené pre e, e, zdravotnú výživu detí. Ako povedala pani Grostet, prekvapuje nás, že na vrchu znesenia otvára znovu niektoré smere politiky, ktoré už boli odsúhlasené Európskym parlamentom, radou a Európskou komisiou pri mm, e, rokovaní o základnom naredeniu. Zrejme bude so mnou súhlasiť, e, že keď e, komisia schváľuje delegované akty, musí konať v rámci mandátu, ktorý jej poskytol parlament a rada a nesmie sa odkloniť od zásadných smerov základného aktu, pretože tým by sme prekročili svoje právomoci. Napríklad požiadavka, aby sme vnímali e, zmesi pre staršie vekové skupiny ako dojčenské zmesi, už z hľadiska reklamy bola súčasťou podmenujúceho návrhu, ktorý bol zemetnutý takmer e, e, väčšinou 100 hlasov počas rokovaní o základnom akte. Vo vzťahu k reklame je pravda, že EFSA E, e, konštatuje, že skladba e, zmesi pre staršie vekové skupiny by mala byť obdobná, keď nie identičná dojčenským zmesám. Avšak názor EFSA sa týka iba zloženia zmesi. Nezabudajme však, že títo výrobky majú nerovnakú úlohu pri krmení detí. Logika nášho prístupu je, je jasná. Dojčenské zmesi e, e, sú jedinými výrobkami, ktoré e, dojčata požívajú od narodenia na miesto materského mlieka. A to netreba reklamovať Ale, alebo na to nie je potrebná reklama, pokiaľ ide o zmesy určené pre vek po dovršení 4. alebo 6. mesiaca života, keď sa začína E, pridávať ďalšie potraviny, musíme si dať pozor na to, aby ostatné normálne e, potraviny, e, ktoré deti konzumujú, mohli mať nejaké tvrdenia v súvislosti so zdravotným prínosom. A vieme si predstaviť scenár, keď e, rodiča alebo e, e, ďalší ľudia, ktorí zabezpečujú starostlivosť, budú uprednostňovať bežný druhý potravín, ktoré nebudú vhodné pre deti, ktoré napríklad vo všeobecnosti sa neodporúča podávať deťom krávské mlieko. To isté sa týka tvrdení v oblasti zdravotných prínosov. E, delegované nariadenie má štrukturovaný e, prístup a v súčasnosti všetky takéto tvrdenie na e, zmesách pre deti do čenského výživu sú zakázané. Pokiaľ je o staršie vekové skupiny, sa prihľadá na tvrdenie, ktoré súvisia s rozvojom a zdravotným stavom detí v súlade s nariadením iba tie e, tvrdenia, ktoré sú založené na, e, e ktoré sú vedecky podložené, e, sú prípustné, nesmú zavádzať spotrebiteľov. Nezabudajme, že Európsky parlament má kontrolnú funkciu ohľadom akýchkoľvek tvrdení e, e v potravinách pre dojčata alebo e, staršie vekové skupiny. Takže budeme musieť o tom ešte diskutovať aj v budúcnosti. Niekoľko slov ohľadom DHA povinnosti e, doplňať, doplňovať e, túto kyselinu. Treba tu spomenúť, že v návrhu uznesenia e, stanovisko agentúry EFSA sa spomína iba z časti. A jedna časť tu chýba. Dokonca je tu odsek, v ktorom po vysvetlení všetkých možných vplyvov v e, DHA, e, pridania DHA do zmesí e, pre deti. Agentúra doplňa, že by bolo obozretné doplňať túto kyselinu pre, do zmesi pre E, staršie veko skupiny v rovnakých množstvách ako pre dojčatá. I keď e, e, chýbajú dostatočne presvedčivé údaje, budete so mnou súhlasiť, že EFSA odporúča povinné pridanie e, nutričných látok iba v tom prípade, keď e, e majú jednoznačný e, pozitívny e, vplyv na deti. Pokiaľ by agentúra nebola 100% presvedčená, že táto látka DHA má svoje zdravotné prínosy, potom by ju neodporúčila. Takisto e, tvrdenia ohľadom možných zdravotných rizik e, nie sú podložené e, žiadnymi vedeckými dôkazmi. Veľmi stručne o pesticidoch. Tu by som chcela zdôrazniť, že delegované nariadenie alebo nariadenia už obsahujú nulovú toleranciu alebo sú veľmi blízke k nulovej tolerancii máme tu 0,01 mg na kilogram to je eh, mm, eh, v podstate obmedzené aj eh, mm, možnosťou zistenia tejto látky. Vychádzame z princípu obozretnosti. Požiadali sme agentúru EFSA o aktualizáciu a e, o to, aby e, v novembri e, komplexne posúdila túto záležitosť v súvislosti s pesticídom a využitím najnovších vedeckých údajov. To sa už urobilo v oktobri 2014. Žiaľ, EFSA nemala dostatok času, aby splnila túto úlohu včas, aby sme mohli prijať delegovaný akt. Takisto sme e, e, rozšírili rovnakú prísnu e, úpravu ohľadom pesticídov v súvislosti s potravinami určenými na lekárske použitie. Pokiaľ ide o hladinu cukru v dojčenskej detskej výžive, tu sme prevzali pravidlá, ktoré platia v súčasnosti sme si vedomi toho, že treba prehodnotiť e, e, e, skladbu takýchto výrobkov, avšak nebolo možné požiadať agentúru EFSA, aby sa vedecky vyjadrila ohľadom tejto záležitosti v čase, aby sme splnili lehoty v júli 2015. Viete, že EFSA má obmedzené zdroje a počas ostatných troch rokov EFSA pripravovala ďalšie stanoviska e, e, ohľadom výrobkov na schudnutie, športovú výživu a podobne. Komisie sa už verejne e, vedela a prislúbila slovenským štátom a všetkým zainteresovanom. Je to v zápisnici v odpovediach potom, ako e, e, pravidla budú prevzaté, zašleme e, takúto požiadavku na agentúru EFSA, začneme prípravu na prehodnotenie pravidel. A záverom by som vám chcela pripomenúť, že v prípade neschválenia delegovaného nariadenia to bude znamenať, že súčasné staré pravidla budú naďalej e, používať podľa nás. Táto namietka e, vylepší situáciu v porovnaní so súčasným stavom a iba spomalí e, prehodnotenie situácie a vedecké prehodnotenie, ktoré teraz prebieha v súvislosti s pesticídami a čo skoro sa bude týkať aj hladiny cukru. E, pokiaľ e, sa schváli námietka, budeme musieť čakať e, hlasovania v plene. Potom komisie bude musieť interne prebrať následné kroky v súvislosti s námietkou. Pokiaľ niektoré požiadavky obsahnuté v uznesení sa uplatnia a budú mať vážne dôsledky, budeme musieť posúdiť vplyv a to e, bude znamenať ďalšie, ďalšie prietiahy z hľadiska prietia nových pravidel a predloženie delegovaných aktov. Ďakujem veľmi pekne a chcel by som vás uistiť, že sme vám k dispozícii v prípade, že máte nejaké technicky náročné otázky. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som ešte pripomenúť, neviem, E, či chcete, pán kolega, reagovať, totiž e, sme vo veľkom časovom skúze. Takže poprosím vás veľmi stručne, jedna minúta. One minute. Jedna minúta, ďakujem pekne. Je zaujímavé, z čoho nás zelených e, obvinil, ale nikdy ma nikto neobvinil, že som súčasťou nejakej do očiacej hliadky. Nuž, no ak by ste ma správne počúvali, pani Grosteta, tak eh, by ste si vypočuli, že ja nie som proti krmeniu z flaše a nie som proti eh, právo rodičia, aby rozhodli na to, ako majú, môžu krmiť a eh, svoje dieťa. Ja som sa stal politikom, pretože som chcel veci zlepšovať pre voličov, ktorých zastupujem. A som si istý, že všetci máme rovnaký postoj a treba sa snažiť aby sme pre naše deti, dočence, ehm, mali to najlepšie. Materské mlieko je najmä, najlepšie, ale VHO hovorí, že len 13% detí v 21 európskych krajín, ktoré skúmali, sú výhradne v materskom mlieke. My, my, vyskytovanie náhradnej stravy, musíme niečo najlepšie a propagácia e, takýto, takéto stravy by znamenalo marketinga zdravia našich detí. A je tu riziko, že vystavíme rodičov zavádzajúcim tvrdeniam a že odsúdime deti na život v obezite. Ja myslím, že ľudia nedokážu čítať. Ja myslím, že lobbying, tvrdenia priemyslu, tie sú všetky o propagácii svojich produktov na to, aby získali eh, či podiel na trhu. Takže ja vás vyzývam, aby sme konali za záujme detí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalší alebo hlasovanie eh, sa uskutoční 14. januára na výbore. A ak bude uznesenie prijaté, v januári sa bude tiež hlasovať na plenárnom zasadnutí. A teraz prejdeme k poslednému bodu nášho programu, a to je výmena názorov s Európskou komisiou o zločinnosti sa zastavený Florino a komisia dostane slovo na prezentáciu, prosím, nie veľmi dlhú. Good afternoon, honorable members of the European Parliament. Dobrý večer, dámy a páni. Uh, wildlife trafficking and wildlife crime. Nelegálne obchodovanie s áno, flórou nie je novým fenoménom, ale rozsah a dopady sa za ostatné roky výrazne zve- z- zv- zvýšili a rozšírili. Species to the brink of extinctions. Netýka sa to len niektorých eh, ikonických druhov na Prahu vyhubenia, ale je to o prekážkách zateľného eh, rozvoja a organizovanom zločine. No a preto eh, vítame záujem Európskeho parlamentu o túto tému. Tiež pripomíname uznesenie, ktoré bolo prijaté v januári 2004, no, pardon, 2014, a tiež list, ktorý zaslaný viac ako ktorý zaslali poslanci Európskeho parlamentu komisárovi Velovi, keď nastúpil do e, funkcie. Takže vidíme, že táto téma, o túto tému je záujem na najvyššej úrovni no a valné zhromaždenie OSN v júli 2015 vydalo uznesenie, rezolúciu a vidíme tiež odhodlanie lídrov G7 boj proti takémuto nelegálnemu obchodovaniu. Ja dnes som rada, že môžeme hovoriť o pokroku prípravnými prácami Európskej komisie a nám sa podarí prijať akčný plán do 3. marca 2016. Ako viete, toto je dôležitá téma a úspešne budeme len, keď budeme bojovať prístupom, ktorý zohľadňuje všetky uhly. My úzko spolupracujeme s ďalšími službami Európskej komisie, DG Home, ale DG Devco, ESVČ, DG Just, Taxa, Trade a ostatnými. Budeme sa zameriavať na tri kľúčové priority. Poprvé, prevencia nelegálneho obchodu, riešenie príčin, po druhé uplatňovanie existujúcich pravidel a boj proti organizovanému zločinu efektívnymi, efektívne, efektívnejšími opatreniami a tiež posilníme spoluprácu s globálnymi partnermi krajinami, spotrebiteľmi, tranzitnými krajinami. Máme tiež pozitívne signály od budúceho predsedníctva, holandského predsedníctva, či sa bude venovať tejto dôležitej eh, téme a tiež eh, závery rady a tiež privítame podporu Európskeho parlamentu. Príprava akčného plánu nás eh, zamestnáva, intenzívne pracujeme na ostatných veciach a rada by som uvedla dva príklady a potom skončím. Poprvé, e, stále výbor CITES, ktorý zasiadne, zasadne v januári, ktorý zreviduje národné plány pre slonovinu, ktorý um, musí predložiť krajiny, uh, e, určená Európska únia, príjme stanoviska, aby tieto akčné plány boli plne implementované, ak to tak nebude tak preruší eh, obchodné vzťahy s krajinami, ktorých sa to týka. Po druhé, my sme v pravidelnom kontakte s našimi kolegami z USA. ma to, ako ďalej prehlbiť našu spoluprácu napríklad identifikáciou prioritných krajín pre spoločné diplomatické opatrenia. V Laose sme pracovali demarš čo je vec, ktorú môžeme častejšie používať, takže akčný plán pre voľne žijúcu faunu. Dúfam, že v roku 2016 je prijatý. Ďakujem pekne. A ďakujem. A môžeme začať rozprávu Pán Gerbrandy. Ďakujem za slovo. Chcem sa poďakovať komisii za prezentovanie aktuálnej situácii v tejto oblasti. Keď som sa začal zaoberať touto témou v parlamente pred niekoľkými rokmi, bol som mm, takým priekompníkom, ale mm, pokročili sme, teda aspoň e, na papieri sme pokročili, pretože máme uznesenie, e, máme oznámenie, konzultačný proces. A, a mnohé stretnutia v tu Bruseli a inde, teda urobila sa toho už veľa. A máme plán, tzv. cestnú mapu, ktorá hovorí o troch alternatívach, dve bez legislatívy a jedna alternatíva s legislatívou novou. Veraj komisia nie je naklonená e, tej tretej alternatíve, to je tej s legislatívou. A práve na to sa chcem spýtať. Doposiaľ sme väčšinu našich európskych politík opierali o odporúčanie datujúce sa k roku 2007. A týka sa to nielen environmentálnej e, domény, ale aj iných. Ale zdá sa, že odporúčania nie sú silným nástrojom. Členské štáty jednoducho e, nerobia to, čo je im odporúčané. Preto musíme trošku razantnejšie pokročiť. Alternatívy 1 a 2 idú trošku ďalej, než to odporúčanie e, spred viacerých rokov. A keď sa zamyslíte nad narastajúcim e, problémom o nelegálneho obchodovania s voľne žijúcou zverou, apelujem na, e, na vás, aby sme e, trošku serióznejšie e, sa zaoberali tematikou zločinov proti voľne živúcej zveri. Zdá sa, že na tej škále priorít je to veľmi nízke v porovnaní s obchodovaním s ľuďmi a tak ďalej. Viete, ak nebudú všetci ťahať za ten istý koniec, tak to neprinesie ovocie. Ak jedno, dve členské štáty si povedia, že eh, o to nedbajú, eh, tak eh, je to také deravé vrece, prečo, preto apelujem na všetkých, apelujem všetkými na komisiu, aby bola oveľa ambicioznejšia, než má v úmysle. Viem, že mnohé členské štáty by chceli postupovať e, razantnejšie. Zároveň sú aj členské štáty, ktoré venujú pozornosť predovšetkým subsidiarite nákladom. Keď sa pozriem na e, stranu 7 e, toho plánu a alternatíva 2, jej, jej záber je dosť obmedzený, pretože nediktuje žiadne povinnosti. Ehm, viete, ak nemajú vyplynúť z toho žiadne povinnosti ehm, a, a pritom si to vyžiada určité náklady, i keď obmedzené, tak na čo je to vôbec dobré? A viem, že mnohí sú vo svojom konaní viac pod diktátom po svojich politických lídrov, nezáujmami členských štátov. A e, ja si myslím, že je veľmi dôležité vyslať e, e, na tej politickej úrovni, či smerom na komisie alebo členské štáty, že tá situácia sa musí zlepšiť. Ďakujem pán Gerbrandy, teraz pán Ek. Ďakujem za slovo. Chcem sa poďakovať komisii za tie vysvetlenia medzinárodná kriminalita aj v oblasti e, obchodovania s voľne žijúcou zverou má dopad, negatívny dopad na biodiverzitu. E, viete, keď raz dlho dôjde k vyhnutiu e, živočíšneho druhu, nejakým spôsobom sa to nevráti, nedá, nedá napraviť. A je a e, máme predsa záväzok voči ďalším generáciám, aby sme im neodopreli čas, časť prírody. A, e, a mali by sme odovzdať ďalšej generácii e, tú prírodu v takom stave, ako sme ju my dostali. Akčný plán EÚ proti kriminalite týkajúcej sa e, voľne žijúcej zvery je málo, málo ambiciozne a mal by obsahovať veľmi jasne formulované ciele. A tieto e, e, presne formulované ciele by mali zvažovať aj zákaz chovu, chovu exotických zvierat v domácnosti. Aj toto by malo byť považované e, za mm, zločin a zároveň by to pomohlo k obchodovaniu, e, k, k obmedzeniu obchodovania a, a pašovania zvierat. A takisto mali by byť razantnejšie kroky prijaté e, pri, pri mm, v zákaze trofej, loveckých trofejí. Toto je tiež veľký biznis a to všetko spadá do e, toho e, jedne, e, jedného vienka potierania kriminality, ktorá sa dotýka voľno, voľne žijúcej zvery. Teda môj apel smerom na komisiu je konať razantnejšie. Ďakujem. Pani Guinness, Ďakujem. Dve poznámky. Kriminalita v oblasti divoživojcej zmeny zvery je, je, je spadá do celkovej domeny boja proti kriminalite a je to rovnako dôležité, ak chceme znižovať e, kriminalitu. A e, musíme si uvedomiť, v mnohých členských štátoch e, by mali mať špecializované jednotky, ktoré dokážu vôbec pôsobiť v tejto oblasti kriminality div- e, e, zameranej na divoko žijúcu zver. E, Ďakujem komisii za to, že nastolila alebo že sa venuje tejto problematike. Ja som minulý rok našla spriaznené duše aj z iných politických strán, ktorých spája spoločný záujem a je veľmi dôležité, aby sme mali takýto akčný plán. Zdá sa, že tá kriminalita e, zameraná na e, voľne žijúcu zver e, sa rozrastá, bujnie a e, je potrebné e, skutočne sprísniť e, kroky, respektíve dôslednejšie uplatňovať tú legislatívu, ktorú už máme. Preto veľmi vítame tieto kroky zo strany komisie, aj, aj konzultačné procesy, ktoré sa chystajú. Predložené boli tri návrhy a, a my sme veľmi za ten tretí návrh alebo tretiu alternatívu, pretože zdá sa nám, že to je jediná alternatíva, ktorá závaží pri boji proti kriminalite v tejto oblasti, e, pretože spája všetky e, atribúty alternatívy 1 a 2 a navyše e, má aj ten legislatívny rozmer je nevyhnutné mať legislatívu, aby sme zabezpečili lepšie uplatňovania uplatňovania, vymáhania práva v členských štáta, štátoch. Musíme si uvedomiť, že v mnohých členských štátoch eh, zach, eh, zachovanie alebo potieranie kriminality vo, eh, zameranej na voľne žijúcu zmer a sú nízkou prioritou. Napriek tomu je to veľký biznis, točia sa veľké peniaze, je to veľmi e, lukratívna oblasť. Má, e, nemám na mysli len lovecké trofeje a slonovinu, ale tu ide aj obchodovanie so zvieratami, ktoré sa stávajú ktoré sú ponúkané na trhu ako e, domáci miláčikovia. Alternatíva 2 je síce lepšia ako alternatíva 1, ale EÚ e je veľkým e, donorom, a novú stratégiu e, ochrany zvierat a životného prostredia v Afrike a snaží sa reagovať na obrovské počty pašovaných zvierat či vtákov alebo cicacov plazov. Takže Tuto e, v Európskom parlamente je také voľné združenie e, poslancov a poslenky, ako, e, ktorí sú ochrancami voľne žijúcej zvery. Teda my sme za alternatívu číslo 3, ktorej súčasťou je aj nová legislatíva, ktorá by mala vlastne vyplniť tie legislatívne medzery, ktoré dnes existujú. 28 členských štátov e, musí e, mať určité záväzky. Musíme mať plán, ktorý zabezpečí e, uplatňovanie legislatívy a zabezpečí aj to, aby teda mohli byť postavení pred súd stíhané osoby, ktoré porušujú legislatívu zameranú na divožujúcu zverejnosť. Ďakujem veľmi pekne, predseda. Ja by som chcela povedať len dve veci, ktoré sa týkajú uh, cestovnej mapy k akciemu plánu komisie. Na jednej strane je to právny problém a e, transpozícia a jednotnej aplikácie a e, v členských štátoch hovorí sa o revízii odporúčania komisie z roku 2007, ktorá sa týka obchodovania so zvieratami alebo e, sankcií e, proti organizovanému zločinu. E, a v každom prípade e, je tam nejaký termín respektovania princípu proporcionality. Je to isto konkrétnu a rýchlu aktivitu. Nuše ďalej spekta, je tu tak záujmu témy, no a členská aj Európska únia platformou pre tento obchod proti korupciu a obchodovaniu je ukazuje na zlyhanie pri aplikácii už existujúceho textu návrhu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a slovo teraz dostane komisia a môžeme si vypočuť niektoré odpovede. Nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne za všetky vystúpenia. V prvom rade by som chcela potvrdiť, že naozaj hodláme zverejniť oznámenie e, vrátane konkrétnych aktivít a mm, špecializovaný materiál ohľadom e, e, podstaty a rozsahu trestnej činnosti voči voľne žijúcim druhom. Nie Pripravujeme však návrh e, legislatívnej povahy, aspoň zatiaľ nie. Chcel by som tiež zdôrazniť, že komisia e, v e, agende únie v oblasti bezpečnosti, že prehodnotí existujúcu politiku a legislatívu ohľadom environmentálnych trestných činov a urobí to v roku 2016 s prihľadnutím na smernicu o e, e, environmentálnych trestných činoch z roku 2009, e, ktorá zahrňa aj trestné činy obchodovania s takýmito voľne žijúcimi druhmi a prehodnotí aj postihy. To znamená, že je veľmi dôležité zohľadňovať aj tento smer aktivít. Po druhé, máte pravdu, keď zdôrazňujete e, význam zabezpečenia výkonu existujúcej legislatívy. A v, v tomto ohľade musíme e, postupovať e, strategickejšie, musíme zdokonaľovať koordináciu medzi členskými štátmi, v niektorých prípadoch aj vo vnútri členských štátov. Treba zlepšiť spoluprácu s Europolom a Eurojustom ktoré sú eh, hlavnými koordinačnými orgánmi v prípade cezhraničných vyšetrení a trestného stíhania. Treba posilniť odbornú prípravu. Eh, je tu veľmi dôležitá otázka vedomosti, odborných skúseností v členských štátoch eh, a to treba robiť prostredníctvom posilnenia výkonu práva. A treba takisto prehlbovať informovanosť a schopnosť E, e, e, realizovať vyšetrovania v prípade nezákonných internetových obchodov prepierania peňazí. Takže pripravujeme konkrétny akčný plán, konkrétne námety, aby sme promptne zaistili lepší výkon existujúcich nástrojov. Budeme pritom spoliehať aj na vašu podporu. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne komisii. Domnívam sa, že by sme mohli e, uzavrieť našu dnešnú schôdzu. Iba chcem pripomenúť e, e, všetkým poslancom a spolupracovníkom, že náš vianočný koktejl sa bude konať na tretom poschodí v